vážené dámy páni. Trošku som sa zase stratil a išiel som nesprávnym smerom. A moja manželka by povedala, to nie je nič nové u teba. Prejdeme k programu. Museli sme prikročiť k zmene programu. A e, dnes 5.30 e, bude e, stanovisko pani Kaiser a musím povedať, že ide o legislatívnu záležitosť, takže je mi ľúto, ale teda máme jeden bod programu k dobru. Dúfam, že s tým súhlasíte. Je to teda tak, že dnes budeme od 14.30 do 15.00 mať krátku výmenu názorov s prezidentom Južného Sudánu. Prosím vás, aby ste sa pokúsili zúčastniť sa. Je to dôležitá otázka, keď sa pozerám na vývoj situácie v Sudáne, najmä pokiaľ ide o stupňovanie násilia. E, teda prosím vás, aby ste si našli pol hodinku času. K stanovisku pána Palekisa a Čenich ide o energetickú politiku Termín na pozmeňovacie návrhy je pondelok 26. marca o 18. E, súhlasíme s tým. Máme 6 zápisníc, ktoré treba schváliť. Som si istý, že ste ich všetci čítali a že s dobrým svedomím môžete so všetkým súhlasiť. Takže to považujeme za schválené. Prosím. Teraz prejdeme k pánovi Kova, Kovačovovi. Rečníka opravujú Kovačeva. podá nám správu o ceste, ktorú vykonal v rámci delegácie výboru pre zahraničné veci do Azerbajdžanu vo februári. Je to e, užitočné, aby sme si e, to vypočuli, lebo zajtra budeme rozhodovať o uznesení k tejto záležitosti. Ďakujem, pán predseda. E, dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Áno, e, je dobré, aby sme mesiac po tejto návšteve do Azerbajdžanu a pred diskusiou o asociačnej dohode s eh, Azerbajdžanom a Arménskom e, hovorili o výbo- návšteve výboru AFET v týchto krajinách. Delegácia mala 5 členov. Ja som tam bol pani Makovej, pán Kirilov, pán Leinen a pani Lunačeková boli sme tam od 19. do 21. februára a bolo to hlavne v tých dvoch krajinách, Arménsko a Azerbajdžan a zastavili sme sa aj v Jerevane a Tbilisi. Chcem sa poďakovať e, účastníkom za spoluprácu a tiež našej administratívnej podpore. Prvo, ako sme začali s programom, Chcem, chcem zdôrazniť, že to bolo významné, aby sme kombinovali návštevu na tých, týchto dvoch krajinách, aby sme si všimli kontrasty v týchto dvoch krajinách, eh, aj pokiaľ ide o ich bilaterálne vzťahy, ale aj ich vzťahy k Európskej únii. Zastávka Tbilisi si eh, slúžila na získanie si obrazu o situácii v regióne. Treba uviesť významné rozdiely Ehm, pokiaľ ide o e, vzťahy e, k jednotlivým ehm, e, stupňom EÚ. Je treba povedať, že sme sa chceli posunúť za tie kontakty, ktoré máme s Azerbajdžanom a Náhorným Karabachom. A myslíme si, že po tom vyhlásení je to dobré opatrenie na budovanie dôvery a že zvýšime tým účasť EÚ v riešení konfliktu v Náhornom Karabachu. Žiaľ, nepodarilo sa nám to a, nepodarilo sa nám preto, lebo na arménskej strane nebola dostatočná vôľa podporiť toto naše úsilie. Vieme, že táto línia kontaktu eh, je vážna a aj nebezpečná. Možno eh, ide o najbezpečnejšiu frontu eh, v tomto konfliktnom regióne. A mám som, som príjemne prekvapený pokiaľ ide o závery rady z 27. februára a ten zámer bezpodmienečného prístupu e, pre všetkých e, predstaviteľov EÚ, to je pozitívne. A ja očakávam stanovisko Arménska a Európskej vonkajšej služby o tom, že tento bezpodmienečný prístup bude podporený aj arménskou stranou a, a tiež Azerbajdžanom. A že sa tam vybavia všetky podrobnosti, e, pokiaľ ide o prekračovanie e, tejto kontaktnej línie. Takže dúfam, že to bude mať pozitívny dopad nie je to zrušené, je to len oddialené a dúfam, že budúca delegácia AFETu bude môcť prekročiť túto kontaktnú líniu. A teraz k programu. Pristali sme v Baku a naše prvé stretnutie bolo s prezidentom Alievom, ale prv ako sme Prv ako začnem hovoriť o tomto stretnutí, chcem povedať o niekoľko tém v súvislosti s e, Azerbajdžanom, teda e, kľúčové zákony sa e, pripravovali s, napríklad s Benátskou komisiou, sú tam problémy s implementáciou, tiež je tam znižná legitimita moci a problémy s korupciou a tiež nedostatok transparentnosti, pokiaľ ide o výnosy z e, ropy. E, problémy sú tiež s médiami a je tam nízka e, miera slobody tlače v tomto kontexte e, súťaž e, Euro, Eurovízie by mohla byť e, dobrým znakom z pohybu smerom k demokracii. S útosťou musím povedať, že arménska televízia sa nerozhodla zúčastniť sa na Eurovision Contest. Azerbajčan sa rozhodol, že bezpečnosť pre účastníkov z Azerbajdžanu napriek teda uisteniu, že bezpečnosť bude zaistená, oni sa ale rozhodli, že sa nezúčastnia. Pre nás to ale predstavovalo dobrý nástroj na budovanie vzájomnej dôvery. A teda musím to konštatovať s ľudosťou. Pokiaľ ide o stretnutie s prezidentom Alievom, pán Aliev veľmi jasne vysvetlil a objasnil, že Azerbajdžan nie je príliš nadšený, e, pokiaľ ide o asociačné postupy s Európskou úniou. A on skôr hovoril o strategickom partnerstve v niektorých e, oblastiach spoločného záujmu, najmä pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť a e, dodávky zdrojov pre, energetických zdrojov pre EÚ. Aliev počerkol novú úlohu Azerbajdžanu v medzinárodnej politike a Azerbajdžan bude predsedať Bezpečnostnej rade. Azerbajdžan je jedinou bývalou Sovjetskou republikou, ktorá bola pozvaná na G20 do Mexika. Tiež hovoril o komplexnom geopolitickom kontexte. Azerbajdžan má istú úlohu moderátora v tomto regióne a má dobré vzťahy k eh, Izraelu a Iránu. Azerbajdžan je muslimskou sekulárnou krajinou a, tiež je spolahlivým energetickým politikom, e, partnerom pre Európsku úniu. Pokiaľ o náhorný Karabach, prezident Aliev sa prihovoral za e, e, výmenu kresiel Francúzska a v tiež vyjadril presvedčenie, že čas je na strane Arménska, pokiaľ ide o riešenie konfliktu a počiarkol, že zlyhanie kazanského e, stretnutia bolo v, dôslede, dôsledku zmien na poslednú chvíľu, ktoré predložila Rusko, Ruská federácia. A hovoril o tom, e, ako Arménsko vníma zlyhanie kazanského stretnutia, pokiaľ ide o Soči, Aliev jasne vyjadril, že Soči je akási rozlúčka e, prezidenta Medvedeva a nepripisoval vyhlásenie zo Soči príliš veľký význam najmä pokiaľ ide o pozitívny vývoj eh, v budovaní vzájomnej dôvery. Potom sa delegácia stretla s eh, zástupcom eh, ministra zahraničných vecí Asimovom. Ten kritizoval asociačné dohody a odmietli všetky zmeny na ktorých sa zhodlo 27 členov, zdôraznil, že nie je možné mať jednotný prístup pre všetky e, krajiny východného partnerstva e, a nemôže tam byť rovnaký formát dohody. Teda e, prihovala sa za flexibilitu zo strany EÚ, najmä s Azerbajdžanom, ktorý sa odlišuje napríklad od Moldavska alebo od Ukrajiny. K Arménsku. Leteli sme z Baku do Tbilisi a potom sme cestovali autom do Jerevanu. Boli sme 5 hodín v aute, a, ale bolo to kratšie, ako keby sme išli po frontovej línii. E, to by trvalo 10 až 12 hodín autom ak by sme nevyužili iný e, prostriedok na dopravu ako helikopteru. Prvé stretnutie bolo s ministrom zahraničných vecí Narbantiavom. On hovoril o Náhornom Karabachu, mal akýsi legalistický prístup k tejto téme, hovoril o mostoch zo strany Azerbajčanu a E, vyjadril názor, že prekračovanie e, kontaktnej línie e, je vlastne prostriedkom na dôvery v súlade s vyhlásením zo Soči. Tiež hovoril o zlyhaní kazanského stretnutia a ako som už povedal, mal rovnaký názor na to, prečo Kazan zlyhal. A chceli by sme odporučiť eh, AFETu, aby sa stretol s Minskou skupinou, s, s pán Kočevom a bolo by dobre vypočuť si, eh, bolo by dobre vypočuť si názor spolupredsedu eh, Minskej skupiny, prečo vlastne Kazaň zlyhala. To je jedno z našich odporúčaní po tomto stretnutí, teda aby sme mali výmenu názorov s, so spolupredsedom Minskej skupiny. E, stretnutie s prezidentom Sargisianom bolo otvorené a užitočné. Tiež sme sa sústredili na Náhorný Karabach. Prezident Sargisian zdôraznil úlohu Minskej skupiny a Ehm, vyjadril eh, kritiku, pokiaľ ide o zmenu Francúzska eh, v eh, predsedníctve zo strany EÚ. A pokiaľ ide o prekračovanie kontaktnej linie, tak povedal, že by sme mali hovoriť s úradmi Náhorného Karabachu a Azerbajdžanu. Ale Myslím, že sa tu veci zmenili, najmä stanovisko e, Arménsko, e, pokiaľ ide o túto tému a očakávam e, o niekoľko dní ďalšie informácie v tejto veci. Pokiaľ ide o rokovania o asociačnej dohode, Delegácia sa stretla so zástupcom zahranič- ministra zahraničných vecí Nasta Kiasonom. On je hlavný vyjednávač. Eh, eh, zdôraznil eh, zhodu, politickú zhodu všetkých politických strán v Arménsku, pokiaľ ide o približenie sa k EÚ a tiež aj verejnú mienku v Arménsku na konci e, februára sa uzavrelo 28 e, kapitol. Arménsko začalo ďalšie rokovania a tiež pokiaľ ide o dohodu o readmisii, e, potom sme sa stretli so zástupcami medzinárodných organizácií a občianskej spoločnosti je tam istá nedôvera medzi vládou a e, opozíciou a e, výsledkom je e, zvýšená imigrácia a nedostatok perspektívy pre mladých ľudí v Arménsku. Politicky e, sme sa tiež sústredili na e, nadchádzajúce voľby 6. mája. Bude to test e, aj elektronického informačného systému, ktorý sa vybudoval. Naša delegácia zdôrazňovala vždy, že toto je veľmi dôležitá chvíľa pre Arménsko, aby tieto voľby boli spravodlivé a transparentné a budeme si všímať e, tieto voľby. Možno jedna vetu ku Gruzinsku. Byli si e, sme mali večer možnosť stretnúť sa s veľvyslancom e, Filipom Dimitrovom a zástupcom e, e, monitorovacej misie EÚ. Veľvyslanec vyjadril pozitívne stanovisko k reformnej agende Gruzinska a vedúci monitorovacej misie hovoril o mechanizmoch na predchádzanie krizových situácií a tiež o Abcházsku. Ale to nebol hlavný cieľ našej delegácie, teda situácia v Gruzinsku. E, k záverom bolo veľmi dobré, že sme skombinovali e, tieto dve krajiny pri návšteve, tiež stretnutia s občianskou spoločnosťou a s predstaviteľmi vlády, najmä dvoch, oboch prezidentov. Je dôležité, aby sme si všímali e, tie kontrasty medzi úradmi v Azerbajdžane, ktorí nie sú tak nadšení asociačným postupom a skôr hovoria o, e, o, o e, strategickom partnerstve. Na oboch stranách bola delegácia AFET prijatá pozitívne a Azerbajdžan e, poskytol e, pomoc na to, aby sme mohli e, prekročiť kontaktnú líniu, ale Arménsko bolo v tom zdržanlivé ale dúfam, že v budúcnosti budeme mať úspech a dúfam, že Európska únia a AFET e, bude úspešný pri prekročení kontaktnej línii a bude môcť navštíviť Náhorný Karabach e, zo všetkých strán, aj zo strany Azerbajdžanu. Samozrejme za splnení podmienok e, Minskej skupiny a nášho zvláštneho veľvyslanca Leforta. S ním sme sa tiež stretli a vymenili sme si názory na situáciu. A na záver chcem vyjadriť poďakovanie za spoluprácu s delegáciami EU v Baku a vierovanie. Dostalo sa nám plnej podpory od veľvyslanca Kobiu a bola to profesionálna podpora a tiež veľmi e, uspokojivá podpora vierovanie. Ďakujem. Ďakujem veľmi. Ďakujem veľmi pekne. Ja, wir sollen jetzt... Äh, no. Herzlichen Dank, wir schlagen ja vor... No a navrhujeme, aby sa uskutočnila rozpráva o oboch správach. Takže ako prvá dostáva slovo pani Jetemeky. Kiitoksia puheenjohtaja. Olikin erinomainen. Ďakujem, pán predseda. Skutočne to bolo vynikajúce, že tu sme si hneď na začiatku rokovania mohli vypočuť túto správu alebo informáciu o situácii medzi Azerbajdžanom a Arménskom. Myslím si, že všetkým nám je jasné, že vypracovanie kompromisov a zmierenie rôznych stanovisk nie je vždy ľahké, pretože Arménsko a Azerbajdžan sa v niektorých otázkach úplne rozchádzajú. Z toho dôvodu bolo veľmi zaujímavé pracovať na tejto otázke a vypracovať správu o Azerbajdžane a Arménsku a preto som veľmi rada, že mnohí z vás chceli ovplyvniť to, čo píšem v tejto správe. Ak mám byť úplne úprimná, nie, stačilo by tu trocha menej pozmenujúcich návrhov, ale napriek tomu sa nám podarilo dospieť ku kompromisom, takže ja to plne chápem, že ľudia majú záujem predložiť pozmenujúce návrhy a keď ich je tak veľa, tak nie je dosť ľahké e, alebo primerane ľahké začleniť všetky tieto rôzne názory do dokumentu, ale dúfam, že sa nám to podarilo. Chcel by som, chcela by som sa poďakovať eh, eh, jednak tieňovému spravodajcovi, ako aj eh, spravodajcovi pre Arménsko. My všetci dobre spolupracujeme a nebolo by možné e, bez ich e, práce, e, bez ich prispenia vypracovať tento dokument, pretože nie je možné, aby sa dokument o Arménsku a Azerbažane vypracoval rovnakým spôsobom, ale my sme museli tieto veci zosúľadiť, pretože na jednotlivé spoločné problémy môžu existovať aj rôzne názory, ale je potrebné, aby sme na hlasovaní na plenárnom rokovaní potom zohľadnili skutočnosť, že ľudia v niektorých otázkach majú e, úplne rozdielne názory e, a keby boli niektoré prijaté, tak jednoducho by to bolo neprichodné. A pokiaľ ide o Nagorno Karabach, toto je najpalčevejšia otázka, poukázalo sa na to aj v Minskej skupine e, táto práca je pomerne pomaly, predbežne nedospela k výsledkom, čo je značný problém. Problémom je to, že EÚ nemá vlastného zastupcu. Francúzsko ako nezávislá krajina v tomto smere nezastupuje Európsku úniu a preto by bolo žiadúce, keby Európska únia zohrávala dôležitejšiu úlohu pri riešení konfliktov v budúcnosti. Bolo by to aj v záujme tohto regiónu, ale aj v našom záujme, to znamená v záujme EÚ. Teraz eh, podrobnejšie. Nagorno-Karabach je najdôležitejšia otázka, vyvolala najväčšie otázky, ale keby boli prijaté kompromisné návrhy 2 a 5, tak by to pokrylo aj ďalšie otázky s tým súvisiace. Ale hoci sme v tomto bode nedospeli úplne k spoločnému názoru, chcela by som zdôrazniť, že dohoda o pridružení nevyrieši tento problém ako taký, pretože ide o dve rozdielne otázky. Dohoda o pridružení to je dohoda medzi EÚ a týmito krajinami. A Nagorno-Karabach to je otázka, ktorá, ktorú si musia riešiť tieto dve krajiny medzi sebou, ale je nádej, že EÚ by k tomu mohla prispieť. Pokiaľ ide o nedostatky v Azerbajdžane, ako sme si to už vypočuli. Je to porušovanie ľudských práv, ale aj to, že boli eh, už niektorí väzne svedomia e, oslobodení, že mohli výjsť z väzenia, čo je pozitívne. Ďalej tu je otázka e, energii, potom je tu iná, čo je iná otázka ako e, ľudské práva, ale potom je tu aj otázka súťaže Eurovízia. E, boli tu návrhy, že by sme mali bojkotovať túto súťaž. Ja túto myšlienku nepodporujem a chcela by som povedať, že my v krajinách EÚ máme najrôznejšie súťaže a napriek tomu E, sa nič nerobí z hľadiska e, ľudských práv. Napríklad v Spojenom kráľovstve, v Anglicku sa e, v súčasnosti vyskytol prípad, ktorý bol podaný na Európsky súd pre ľudské práva, ale myslím si, že nemôžeme prijímať rozdielne opatrenia pre rôzne krajiny sveta, ale toto je samozrejme len otázka názoru. A e, teraz všeobecnejšie. Podľa mňa v oboch týchto správach sa vyskytuje rovnako zastúpená kritika aj chvála a ďakujem všetkým tým, čo boli do toho zapojení. Nestačilo by, keby e, sa e, zapojilo málo ľudí, ale je dôležité sa skoncentrovať na dôležité otázky. Ale napriek tomu si myslím, že je pozitívne, že e, sa e, tu hovorí aj o zahraničnej politike e, Ruskej federácie a Turecka, ale my v to, v tomto kontexte nemôžeme e, riešiť všetky tieto otázky, to by si vyžiadalo inú správu a komisii by som chcela povedať, že okrem toho, že obhajuje záujmy EÚ, musí zobrať na vedomie aj to, že obidve tieto krajiny sú rovnakí partnery, rovnocenní partnery a musíme sa vyhýbať arogancii v našej zahraničnej politike. Nesmieme sa tváriť, že my všetko vieme lepšie, my všetci máme rozdielnú históriu, rozdielne skúsenosti, ale vo vzájomnej spolupráci môžeme dosiahnuť e, pokrok, ale nemôžeme sa tváriť, že sme lepší než e, tí druhí. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dobre, ja predsa hovorí bez mikrofónu. No ešte ja by som chcel pokázať na to. Między nicht alle... Že všetko, čo ste tu porovnávali, je správne. No a kolega Galer hovorí, že nie všetko sa dá porovnávať. Ja som chcel poukázať teda len na to, no ale teraz dostáva slovo pán Tenok ktorý eh, zastupuje spravodajcu. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, medzi Azerbaďanom a eh, Veľkou Britániou sú rozdiely. Už Európsky súd pre ľudské práva a teraz rozhoduje o jednej veci, ale to je záležitosť pre britský parlament. No a Veľká Británia je najväčší zahraničný investor v Azerbajdžane, ale všetci vieme, že tie porovnania nie sú veľmi užitočné. Už najskôr by som sa chcel uh, ospravedlniť za to, že spravodajca tu nie je. Musí byť eh, v Polsku kvôli naliehavým politickým otázkam, takže všetkým kolegom sa ospravedlňuje a ja hovorím teraz v jeho mene, takže prepačte mi, ak nepoznám všetky detaily o Arménsku, aj keď túto krajinu podporujem. Chcel by poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za konštruktívnu spoluprácu. Bolo predložených 121 pozornúcich návrhov, 10 kompromisných návrhov, tak ako povedala pani Jetemaki, tak jedna z najproblematickejších záležitostí v oboch správach, hlavne v tejto správe, že sa týka dohody, alebo teda doho- dohode medzi politickými skupinami, je nájsť znenie, ktoré e, sa bude venovať e, tej problematice otázke Náhorného Karabachu. Ja keď som bol mladý, a tak a, e, a, Náhorný Karabach a, bol synonymom pre najzvláštnejšie veci v v politiku, politike. No už veľa politikov ešte stále nevie, kde je náhodný Karabach. To sa samozrejme týka člena tohto výboru, ktorí vedia, že to je veľmi dlhý konflikt. Časový harmonogram tejto správy hlasovať sa bude čoskoro. Myslím, že zajtra sa už bude hlasovať na výbore. Kľúčovým dátom sú voľby 6. mája parlamentné voľby v Arménsku. No a všetci uistili, že budú slobodné, transparentné. Bude ich pozorovať delegácia poslancov Európskeho parlamentu. To je veľmi dôležité pre celé Arménsko. Pre tých z vás, ktorí nepoznajú, nepoznajú Arménsko až tak dobre, tak Arménsko je malá krajina, nevie sa presne, koľko ľudí tam žije, ale je to, a je to malá krajina, plnoprávny člen Rady Európy, je si východného partnerstva, no a jedna z vecí, taká všeobecná pripomienka k Zakaukasku je, že aj keď jednotlivé republiky chcú budovať bilaterálne vzťahy s Bruselom a za hlavnými mestami jednotlivých štátov, je veľmi ťažké s nimi spolupracovať aj v strategických otázkach, ako je energetika a tak ďalej, a podľa môjho názoru je tu problém a myslím, že podobný názor majú politici v susedných krajinách, ako napríklad v Gruzensku, že Arménsko niekedy tak trpí kvôli silnému partnerstvu s Gruzínskom, Tureckom, Nuž, ropovod plynul BP je jedným z príkladov, nož Arménsko nemá prístup k týmto projektom a preto závisí od iránskych a ruských dodávok a svojich jadrových reaktorov. To je, a to je problematická záležitosť, pretože používajú zastaralú sovietskú technológiu na, a to v oblasti, ktorá, ktorá je riziková z hľadiska zemetrasení. Nož a myslím, že do roku 16 eh, sa zaviazali odstaviť eh, jadrové reaktory. Arménsko sa snaží o asociačnú dohodu, eh, tiež o letálnu obchodnú dohodu a chce začať rokovania o uvoľnení vízového styku a readmisnej dohode, čo je súčasťou všeobecného balíčka s bývalými krajinami Sovjetského zväzu. Ukrajina to pozná trochu lepšie, prechádza rovnakým procesom a toto bude štandardný vzorec, ktorý sa bude uplatňovať voči krajinám, či asociačná dohoda, ktoré majú dobré obchodné vzťahy, samozrejme aj s ohľadom na ľudské práva, ide o readmisiu a liberalizáciu vízového styku. Otázka Arménska a Náhorného Karabachu podľa mňa predstavuje dilemu medzi právom na sebaurčenie ako eh, základným princípom zahraničnej politiky a teritoriálnej integrity No a ako koordinátor ECR a ako konzervatívec, a to podľa mňa absolútne nie, nie, absolútne nie je ani jeden z týchto princípov. Treba individuálne zhodnotiť situáciu v historickom kontexte s ohľadom na rôzne záujmy a faktory. No a preto myslím, že sa používajú oba, oba pojmy spolu, keď hovorím o náhodnom Karabachu. Čiže dá sa hovoriť rôznych filozofiách riešenia a treba zohľadnite krvavú vojnu, ktorá prebehla pred 20 rokmi. Poslanci parlamentu sa zhodujú na tom, a je to skupina Minsk, Minsk ktorá je hlavným rokovacím fórom o otázke Náhorného Karabachu. Spravodajca ja sme presvedčení, že nesmieme ísť rýchlejšie alebo zachádzať ďalej ako skupina Minsk No a chcel by som všetkých ešte upozorniť na to, že samozrejme Francúzsko je e, kľúčovým hráčom v rámci skupiny Minsk a e, takou hlavnou hnacou silou e, európskych záujmov. Tak ako povedala pani Atematiky, je veľmi dôležité harmonizovať obe správy, používať rovnakú terminológiu, nás oslovuje, pretože inak by to poukazovalo na nekonzistentnosť práce výboru a tlači by nebolo jasné, aké sú skutočné názory parlamentu. Nuž bolo prijatých však 10 kompromisných návrhov, ďalších 120 pozmeňujúcich návrhov, väčšina je pomerne priamočiara a ďalšie otázky náhodného Karabachu. No, Myslím, že záverečný výsledok kompromis 6. Hlavný kompromis v náhodnom Karabachu, ktorý reflektuje formulácia znenie um, dohody skupiny Minsk, ale aj tak bola predložená žiadosť o oddelené hlasovanie po častiach, no ale chcel by som z hľadiska spravodajcu a mňa povedať, že je to balíček a ak tento kompromisný balíček bude rozdelený, tak bude veľmi ťažké, bude veľmi ťažké e, pre skupinu podporiť správu, ako aj pre spravodajcu e, podporiť vlastnú správu, pretože to je kľúčová záležitosť. No a teraz si ráta, vypočujem vaše pripomienky, otázky a, budem postupne potom ďalej správodajcovi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Takže pani Makovej. Nech sa vám páči. Ďakujem pekne. Nože, nikdy neskončíme pánovi Predovi. Dobre, ja by som rada povedala pár slov k Azerbajdžanu. Som tieňovou spravodajkyňou, no a rovnako som sa zúčastnila spoločnej misie do Azerbajdžanu a Arménska. No už poprvé, Snaď môžem povedať, že všetkým nám je jasné, že naše partnerstvo s Azerbajdžanom musí byť založené na spoločných hodnotách, ale udržiavaní demokracie, ľudských právach a právnom štáte. Azerbajdžan sa zaviazal budovať demokraciu, vrátane podpory týmto, týchto hodnot, avšak sú tu stále nejaké nedostatky. Stretli sme sa s predstaviteľmi MVOčiek a hovorí sa o porušovaní ľudských práv. Táto krajina má nezávislosť eh, len 20 rokov, ale aj napriek tomu očakávame vyššie, lepšie snahy a to, že tieto veci budú brať veľmi vážne. Ďalej, čo sa týka asociačnej dohody, o ktorej hovorila komisia a o ktorej hovoril už aj pán Kovačev, že Azerbajdžan z toho nie je až taký nadšený. No, ja nie som si ešte taká istá. Potrebujeme právny základ našej spolupráce. Môže to byť strategické partnerstvo, ale netvrdím, že Azerbajdžan nemá veľký záujem o asociačnú dohodu. Ja si my, myslím, že ak je možné nájsť istú mieru flexibility v rámci asociačnej dohody, ak nebudeme len, len predkladať niečo a budeme žiadať krajinu, aby to podpísala. Zmien, no ďalej rokovania o readmisnej dohode a uvoľnení vízového styku a Azerbajdžane, ktoré začnú, začali 1. 2. marca. To sú dobré novinky. No a, a to pomôže na ceste a mobilite no a regionálna spolupráca partnerstvo EU Azerbajdžan existuje, no a Azerbajdžan je blízky partner pri diversifikácii energetických zdrojov. Pani Makovej, môžeme sa sústrediť na pozmeňujúce návrhy. Dobre, takže teraz pozmeňujúce návrhy Náhorného Karabachu. Dohodli sme sa na tom, na, dohodli sme sa na väčšine pozmeňujúcich návrhov. Ja myslím, že je veľmi dôležité e, tvrdať na, na opatreniach na podporu dôvery ako demilitarizácia, e, úloha arménskych zložiek z Náhorného Karabachu a z regiónu. Ďalej prevencia incidentov a zmie, prímerie a treba riešiť situáciu pre sídlencov a na ich návrat domov a multilaterálna mierová spolupráca a na dozor a zaručenie implementácie. Takže k pozmeňujúcim návrhom by som chcela dodať iba toľko, že niečo chýba, napríklad eh, úloha arménskych eh, síl. Hovorí sa len o obklúčení Náhodného Karabachu a nie o situácii priamo v Náhodnom Karabachu. Myslím, že to je technická chyba. A ja trvám na tom, že na čom sme sa dohodli včera, na medzinárodnej mierovej operácii. Nušenie dohoda o o nejakom záverečnom štatúte Náhodného Karabachu a nemali by sme hovoriť, že takéto referendum správne záväznou, správnou záväznosťou na území okupovanom a menšie majú rozhodovať. Dobre, ďakujem pekne. Dobre. Ak som právne, správne pochopil kompromisný návrh, tak sú tam niektoré skupiny a niektoré princípy a dohody skupiny Minsk. A tak je to napísané. My nemôžeme meniť deklaráciu skupiny Minsk. Ďakujem pekne. Pán Alaky. Ďakujem, predseda. Ja prejdem priamo pozmeňujúcim návrhom, a pretože už sa hovorilo o všeobecne, o situácii. Len jedna úvaha, myslím, že toto je veľmi dobrá práca Európskeho parlamentu. My sme povedali, uzavreli náročné, ale férové rokovania medzi skupinami. Dosiahli sme spoločné stanovisko o oboch otázkach otázke dohody s Azerbajdžánom aj Arménskom. No už skutočne, že sme sa rozhodli prijať rovnaký text v niekoľkých kľúčových záležitostiach je tiež veľmi dôležitý. Pozícia parlamentu je jasná, je to veľmi dobrý príspevok k tomu, aby sme dokázali nejak postúpiť k riešeniu situácie v Náhornom Karabachu. Ak Námu Karabachu a energetickým dodávkam boli predložené dva pozmeňujúce návrhy. A kolega z EPP už hovoril o kľúčových bodoch, ktoré sú mimoriadne dôležité, pretože sú konkrétne a prispievajú svojho riešenia konfliktu na Hornom Karabachu otázka diversifikácie energetických dodávok, tak kompromisný návrh číslo 6 je dobrá pozícia, takže ja si myslím, že sa to bude vnímať v regióne ako dobrý a férový príspevok parlamentu k mierovému riešeniu všetkých veľkých problémov regiónu takže ja dúfam, že hlasovanie zajtra na výbore dodrží zmluvy, ktoré boli prijaté, prijaté kompromisy a že hlasovanie na plenárke eh, nebude protirečiť všetkej práci, ktorú sme odvedli. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani Lunáček. Thank you. I would also... Ďakujem. A ja by som sa chcela v prvom rade poďakovať obidvom spravodajcom za ich prácu. Nebolo to ľahké, pretože bolo potrebné e, e, prihľadať aj na rôzne e, názory. My sme navštívili v mene Petu obidve krajiny a vzhľadom na to, že konflikt na Gornou Karabachu sa vzťahuje na obe tieto krajiny, bolo potrebné to zohľadniť v obidvoch uzneseniach pomocou kompromisov, ale myslím si, že ten konečný balík je v podstate uspokojivý. Chcela by som začať kompromisom číslo 1, kde, prepáčte, je to e, číslo 2 pre Azerbajdžan, číslo 6 pre Arménsko. Pokrýva široký rozsah otázok, ale pokiaľ ide o tento problém ešte stále, e, nie som si celkom istá, chcela by som, aby sa k tomu kolegovia vyjadrili a to je tá posledná časť, v ktorej hovoríme o otázke konania referendu niekedy v budúcnosti, potom ako sa vrátia utečenci a podobne. Pre mňa e, ja, ja pokiaľ ide o túto časť, ešte stále zvažujem, že požiadam o hlasovanie po častiach, lebo, a teraz cit, citujem, aby sa vytvorili e, vhodné podmienky na to, aby v budúcnosti bolo možné vyjadriť voľnú voľu, pokiaľ ide o štatút Nagorno-Karabachu. Samozrejme, ja s tým súhlasím všeobecne, slobodný prejav vôle, ale ten proje, e, problém spočíva v tom, že vo všetkých prípadoch, keď sa pozrieme na iné časti sveta, kde dochádza k vojnovým konfliktom, okupácii a potom žiadosť o referendum, vždy tá otázka stojí tak, tak kto bude v tomto referende rozhodovať? Budú to ľudia, ktorí tam žijú teraz, alebo ľudia, ktorí sa vrátili, alebo deti ľudí, ktorí museli újsť z krajiny a potom sa vrátili. Čiže kto to je. A máme aj ďalšie prípady, kde to vôbec nie je vyriešené, ako je napríklad e, západná Sahara. Takže ja mám problém žiadať o niečo, o čom vieme už teraz, že to bude veľký problém. Preto zvažujem, aby sa v tomto smere žiadalo hlasovanie po častiach. A musím povedať, že my sme na začiatku e, síce toto schválili, ale ja mám s týmto znením e, istý problém a žiadam z tohto dôvodu pre hlasovanie po častiach z dôvodov, o ktorých som hovorila. Nie preto, že by som bola proti referendu ako takému, ale tie e, samotné okolnosti, za akých sa má konať, je vždy veľmi ťažké určiť a súvisí to aj s odkladom politických rozhodnutí a podobne riadenie. E, chcela by som sa zmieniť aj o niektorých ďalších pozmenujúcich návrh, ktoré som ja predložila, alebo aj ďalší kolegovia, ktorí neboli zahrnutí do kompromisov. Chcela by som požiadať kolegov, aby podporili aj tieto návrhy. Jeden z nich, ktorý považujem za veľmi dôležitý, je, že um, azerbajdžanské um, um, orgány sa nabadajú k tomu, aby vykonali rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva. Ide tu napríklad o dvoch bratov e, Alievovcov, ktorí sú už dlhé roky v väzení. V roku 2010 a 2011 však e, Európsky súd pre ľudské práva vyniesol rozsudok, že sa v ich prípade nedodržiavali ľudské práva, uložil e, Azerbajdžanu povinnosť prepustiť tieto dve osoby, ale tieto sú zatiaľ ešte stále vo väzení väzení, čiže tento rozsudok nebol vykonaný. A pokiaľ ide o ďalšie návrhy, tie sa takisto týkajú Azerbajdžanu a to je otázka osobitného spravodajcu pre parlamentné zhromaždenie Rady Európy e, o politických väzňoch. Prístup do Azerbajdžanu nebol umožnený. My sme o tom hovorili s prezidentom Alilejovom a s ostatnými a myslíme si, že by tento vyslanec mal mať možnosť navštíviť e, Azerbajdžan. E, potom sú tu ďalšie Pozmeňujúce návrhy, ktoré som predložila tak pre Azerbajdžan ako aj pre Arménsko, e, to sú návrhy, v ktorých by som vás chcela poprosiť o podporu. Jeden to je uh, pozmeňujúci návrh e, týkajúci sa odseku 72 uznesenia o Azerbajdžana, kde sa žiada, aby sa prestalo s posilňovaním ozbrojených e, síl a aby Európska únia nezabezpečovala, ne, e, zbraniami tieto dve krajiny, pretože vysoký vojenský rozpočet týchto dvoch krajín podstate ohrozuje budúce vyriešenie konfliktu a ak bude Európska únia naďalej zásobovať zbraniami obidva tieto štáty, nebude, pokiaľ im bude naďalej predávať zbranie, tak e, potom tieto dve krajiny ťažko dospejú k riešeniu a my to ako európske krajiny nemôžeme podporovať. Ďalšia vec to je regionálne environmentálne centrum. E, chcela by som vás e, podporovať požiadať o podporu, lebo je jasné, že environmentálne otázky prekračujú hranice a preto by sme aj v tejto oblasti mali zabezpečiť plnú súčinnosť. A napokon, to je posledný pozmeňujúci návrh a to, aby ste poprosili návrh týkajúci sa e, odstavenia jadrovej elektrárne v Arménsku. Ďakujem pekne, ďakujem za vašu skvelú angličtinu. Rečník opakuje, ďakujem za vašu skvelú angličtinu. Chcem na niečo poukázať. Hovoríme o tom, hovoríme o základných princípoch minskej skupiny. A potom jeden vyčiarkneme, lebo nám to nepasuje. Musím vám povedať úprimne, ešte nikdy v živote som nezažil toľko lobingu a nátlaku ako v tejto otázke. A ja to považujem za nepripustné. Nech to e, ide z ktorejkoľvek strany. Každý tam chce vyčerpnúť polovitu. Ak e, minské e, princípy budú nevyvážené, tak je to problém. Nehovorí sa, nie je jasné, ako sa a azerbajdžanské e, jednotky e, dostali do e, alebo budú siahnuté z Náhorného Karabachu. Teda my si musíme vysvetliť tie princípy. My nemôžeme revidovať tieto princípy. Alebo navrhnem, urobíme bodku za znením Náhorný Karabach a zvyšok vyčerkneme. A potom to bude obsahovať všetkých. konflikt nevyriešime tým, keď sa tu budeme jednostranne vyjadrovať. Prosím, aby ste to zohľadnili. A chceme priniesť nejaký príspevok, musíme všetkých uznať. Teda všetky e, základné princípy Minskej skupiny. Keď e, to po častiach budeme vyčerkovať, tak je to problém. Tak prosím, e, buď tam všetko necháme, alebo všetko vyčerkneme. a, a, a nie uplatňovať nejaký náhodný princíp, že z ktorej strany máme väčší tlak. No inak sa tu nemusíme s tým zaoberať. Hovorí sa tu, že že vlastne to vyjadrenie za, e, končného statusu je súčasť e, princípov a to musíme uznať. Ale ako sa to uskutoční, to je, to je druhá vec. Ale e, vyčiarknúť to ako princíp, to, to nás ďalej neposunie. Tak prosím, aby ste to zohľadnili. Pán Tonkis, nech sa páči. Provera. Pán Provera. Ďakujem, pán predseda. A ja by som chcel zablahoželať eh, spravodaj eh, Kni, eh, myslím si, že odviedla veľmi dobrú prácu, najmä pokiaľ ide o kompromisné pozmenujúce návrhy. Nebudem opakovať to, čo už povedali kolegovia, pretože vás nechcem oberať o čas, ale chcel by som zdôrazniť jednu vec. Máme tu dve časti, Arménsko a Azerbajdžan. teda dve strany. A pokiaľ ide o Azerbajdžan, tak e, pochopiteľne jeho, e, tu, tu hovoríme skôr o strategickom e, aspekte, zatiaľ čo v, to, v tej v súvislosti s ďalšou krajinou hovoríme vo svetle pridruženia, ale takisto je potrebné, aby sme hovorili o strategickom partnerstve tak s Arménskom, ako aj s Azerbajdžanom. Mne sa to javí tak, že je tu jeden osobitne dôležitý bod v tomto kompromise a to, že rokovania musia byť záväzné a musia byť dôveryhodné. Tie záväzky, ktoré sa príjmú, musia byť dôveryhodné. To považujem za veľmi dôležité, pretože to presahuje len púhe vyhlásenie o princípoch je to osobitne dôležité v kontexte tejto správy, pretože je to konkrétny záväzok politickej povahy. A samozrejme, Európsky parlament má právo vydávať e, takéto vyhlásenia. Myslím si, že je dôležité, aby sa táto časť zachovala, ale Ak sa zamýšľam nad otázkou pána Tanoka, v súvislosti so sebaurčeným a územnou zvrchovanosťou, toto je uh, už Ehm, dlho prebiehajúca diskusia, ale ten bod je zásadný. My nemôžeme súhlasiť s tým, že by sa mali konať iné rokovania, než rokovania v e, rámci e, legálnosti, zákonnosti a vieme, že používanie síly je nezákonné a z toho dôvodu je potrebné, aby boli dodržané základné podmienky. Záverom by som eh, chcel povedať niečo, čo sme už vyjadrili viackrát, predovšetkým v súvislosti s Gruzinskom, kde sme žiadali o stiahnutie ruských vojsk. A myslím si, že to isté platí o Nagorno-Karabachu. Môžeme hovoriť o územnej zvrchovanosti ako o podmienky pre rokovania a stiahnutí arménskych eh, vojakov. Súhlasím s pani Lunaček, pokiaľ ide o referendum. Je jasné, že ak sa má niečo zmeniť, tak eh, samozrejme bude musieť byť stanovený dátum, ale bol by sa to mohlo e, konať e, niekedy v vzdialenej budúcnosti, ale je dôležité, aby sa e, dodržali podmienky transparentnosti. Mohol by som povedať aj ďalšie veci, ale chcem dodržať časový limit. Ja, danke, Ďakujem, pán predseda. Po návšteve delegácie chcem vysloviť tri poznámky. Náhorný Karabach sa dostal do závozu z oboch strán a to teda môžeme vyriešiť len ako balíček. Nemôžeme vyberať jednotlivé kúsky. Tam súhlasím s Elmarom, teda buď zohľadíme všetky princípy Minska, alebo žiadne. Nemôžeme postupovať selektívne. To je úplne jasné, keď sme si počuli obe strany. Bude to balíček alebo nič. A tak mám dve poznámky. Prezident Aliev nepovedal e, Francúzsko mal byť nahradené EÚ, e, e ale teda nebol tam Obama, Sarkozy, ale len veľvyslanci tam boli a teda tá atmosféra bola tak trochu jednostranná. Nepovedal, že Francúzsko má byť nahradené podľa toho, ako chápeme Lisabonskú zmluvu, musí Francúzsko konať v zmysle a v duchu EÚ. A to, to sa tam stalo. Na druhej strane ale tá správa nie je úplne v poriadku, lebo sa tam hovorí, že e, e, armáda sa stiahne z jednej provincie, Arménska, a potom arménsky e, prezident údajne podľa správy nedal jasnú odpoveď, ale podľa mňa dal jasnú odpoveď to sa nedá, pretože keď uvoľníme jednu provinciu, tak potom vzniknú otázky, prečo aj nie ďalšia a vznikne domino efekt. Takže toto treba opraviť. Môj dojem bol, že tam je veľmi jasná, tvrdá línia. Buď to bude balíček, alebo nič. A Elmar Brock má pravdu. Musíme sa pohybovať v duchu Minskej skupiny a musíme zohrať úlohu v tomto konflikte Druhá poznámka, asociačná dohoda, to už tu zaznelo. E, Arménsko sa posunulo ďalej a Azerbajdžan nechce asociačnú dohodu. Minister Asimos jasne povedal, dostal som niečo z Bruselu, čo <laughs> mi vôbec netreba. Takže asociačnú dohodu vôbec nechceme. My chceme niečo iné. My chceme strategické partnerstvo, e, ropa, plyn a niektoré otázky, ale nie všetko to, čo chce Európska únia, teda hodnoty, princípy a, a postoj a tak ďalej. A potom naše návrhy majú problém, pretože e, ukončenie asociačnej dohody chceme pripojiť e, alebo naviazať na mierové riešenie. Ale keď nechcú asociačnú dohodu, tak potom Najneskôr o rok budeme stať pred otázkou, či budeme blokovať asociačnú dohodu s Arménskom, lebo oni už sú vlastne u konca, chcú tento rok dokončiť eh, rokovania, parlament sa musí eh, rozhodnúť, chceme to blokovať, lebo s Azerbajdžanom to bude trvať dlhšie, oni sa tak skoro nedopracujú k výsledku, lebo to ani nechcú. Potom tretia poznámka k politickej situácii Naozaj e, ide o prekernú situáciu v Azerbajdžane. E, Eurosom kontext by sa nemal bojkotovať, mal by sa využiť. Áno, máme tam spev pre demokraciu a rôzne skupiny, ktoré to chcú a naše médiá o tom budú podávať spravodajstvo, takže myslím, že tu môžeme sa posunúť ďalej e, v otázke demokracie. Média v Azerbajdžane hovoria o organizovanej kampani Ehm, ehm, ale naše pozorovania hovoria, v tejto krajine nie je e, sloboda prejavu. Prosím, kolegovia, obmedzte svoje vystúpenia na dve minúty, lebo e, máme tu množstvo prihlášok k diskusie. Pán Kirilov, nech sa páči. Pán Kirilov. Chairman, uh, well, since... Ďakujem, pán predseda. Vzhľadom na to, že som prvý, ktorého čas ste obmedzili, tak budem musieť obmedziť svoje vystúpenie len na to, že po eh, vydaní správe o potrebe novej stratégie EÚ pre eh, Južný Kaukaz, ktorá bola prijatá obrovskou väčšinou, tak um, My sme eh, prispievali do tohto regiónu a eh, myslím si, že výsledky sú už jasné, pretože sa posilnila úloha eh, služby pre vonkajšiu činnosť a vidíme výsledky aj pokiaľ ide o zlepšenie komunikácie, čo sa prejavilo na posledných zasadnutiach Európskej rady. Tento dokument, o ktorom dnes hovoríme, by podľa mňa mal k tomu ešte ďalšie prispieť, pretože aj pri návšteve misie AFET bolo jasné, že sa e, prejavuje potreba aktivnejšej účasti a aktivnejšej úlohy EÚ v tomto regióne. Ja podporujem kompromisné pozmeňujúce návrhy, pretože e, tieto E, ukazujú aj e, veľmi veľkú podporu tomu, aby sme vyslali jasný signál. Je teda dôležité, aby sme dosiahli dobrú, veľkú väčšinu v týchto kompromisoch. Ja súhlasím s tým, že sú tu niektoré veci, ktoré by snaď bolo ešte potrebné prediskutovať a nespomínali sa e, v správe, ale my počas navštevy v Arménsku sme viackrát počuli e, Kosovo ako príklad a my si musíme dať pozor, aby k tomu tak nebolo. A čo je skutočne dôležité je, aby sme ďalej prispievali aktivnejšou prítomnosťou, pokiaľ ide o diskusiu o budovaní dôvery a treba ľudí pozbudzovať tomu, aby nadvezovali kontakty, pretože takýmto spôsobom môžeme posilniť aj účinnosť aktivity Minskej skupiny. Ďakujem. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că nu trebuie să mai discutăm despre Eurovision. Pán predseda, myslím, že nemusíme hovoriť e, o Eurovízii. E, Európania hovoria skôr o hodnotách Mám jednu poznámku, pokiaľ ide o kompromis v súvislosti s organizáciou referenda. Myslím, že nemusíme hovoriť o organizovaní referenda v tejto správe, lebo referendum e, je politické riešenie, ktoré obe strany prijali a je to užitočné riešenie. A v súčasnosti nie sú splnené podmienky na vykonanie referenda. A, a riziko že sa veci zhoršia a e, že nebude užitočné riešenie, si je tu stále. Pokiaľ ide o Mienskú skupinu a princípy, tie musia byť zastúpené v tejto správe. E, Minská skupina ale nemá veľkú schopnosť zlepšiť situáciu v tomto regióne. E, potom myslím si, že musíme sa pozrieť na historické pozadie. Stiahnutie vojsk je veľmi dôležité, pretože ak to neurobia, nemôžeme nájsť mierové riešenie. Musíme pochopiť, že toto územie je pre nás veľmi dôležité a musí byť dôležité mm, pre e, viaceré krajiny. A myslím, že mnohé veci, o ktoré sme žiadali, e, neboli splnené. Musíme stanoviť priority a musíme zaujať flexibilné stanovisko. Myslím si, že Kaukaz je príležitosťou pre našu susedskú politiku a musíme s, to, s touto oblasťou spolupracovať. Thank you. Ďakujem, pán predseda. Už tu mnohé odznelo a začnem asi tým, že si vážim prácu spravodajcov a tieňových, pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy. Je to eh, vážny pokus eh, nájsť cestu, ako by Európsky parlament mohol byť proaktívnym hráčom v diplomatickom úsilí pri riešení problémov a, a nie iba hovoriť o, o, o nejakých európskych výhľadoch oboch krajín. Ale hlavný problém oboch krajín je Náhorný Karabach. A nádržím na to, čo povedal pán Provera Myslím, že musíme rešpektovať to, čo doteraz dosiahla Minská skupina. Ale v Minskej skupine to dosť dlho trvalo. Myslím si príliš dlho. A tento čas v tomto čase sa zmenila situácia, najmä pokiaľ ide o etnickú situáciu v Náhornom Karabachu. Takže ak by sme mali hovoriť o vylepšeniach kompromisných návrhov, tak e, by sme mali hovoriť o stiahnutí arménskych skupín e, arménskych vojsk z celého Náhorného Karabachu, nie len z niektorých oblastí. To je dôležitý problém. A po druhé, celkom iste by sme mali hovoriť o princípoch medzinárodného práva. Neexistujú lepšie e, princípy E, proste, e, najmä situácia, ak ide o podporu e, Rus, z ruskej strany a, a ak, ak si je tu úsilie urobiť Arménsko satelitom Ruska. Ďakujem. Pani Weider. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať referentom a tiež tieňovým spravodajcom za ich prácu. Mali ťažkú úlohu. Arménsko a Azerbajdžan sú pre nás dve dôležité krajiny. A ja som prednedávnom bola v Arménsku na zasadnutí Euronestu. Venovalo sa to hlavne sociálnym otázkam, ale aj tam vyvstali problémy Náhorného Karabachu tieto problémy musíme riešiť alebo sa aspoň priblížiť k nejakému riešeniu. Myslím, že si musíme položiť otázku, či chceme túto situáciu zakonzervovať, alebo chceme pokračovať v hľadaní riešenia. Ale ja si myslím, že musíme mať úsilie smerujúce k riešeniu. A musíme hľadať dobrý základ pre spolužitie Azerbajdžancov a Armencov. Takže arménske jednotky sa musia sa nie len z Náhorného Karabachu, ale z celého regiónu. A medzinárodné mierové zbory musia nahradiť tieto jednotky a je potrebné budovať dôveru a prijať opatrenia v tomto smere. Chcem súhlasiť s pani Lutnaček a pánom Proverom, totiž referendum v, v okupovanej oblasti je, je veľmi problematickou záležitosťou. Moja krajina s tými skúsenosti po okupačnom období e, e, bolo v mnohých regiónoch e, len 15% Lotyšov a bolo tam 85% ruských obyvateľov. Takže čo by sa tam udialo, keby tam bol referendum? A to, to, je, to je veľmi, veľmi zložitá situácia, takže e, musíme dať pozor, aby referendum nebolo predčasné a to by tak bolo v súčasnej situácii. Práca Minskej skupiny podľa mňa je asymetrická. Sú tam asymetricky zastúpené sily. Je potrebné posilniť úlohu EÚ v Minskej skupine. A chcem povedať, že aj tento problém musíme uchopiť a musíme posilniť e, úlohu EÚ v e, Minskej skupine. Teda vychádzam z toho, že neuznávate výsledky Minskej skupiny. Neviem, ako to bolo pretlmočené, ale e, nie je do kamena vytesené to, čo sa tam povedalo a nie všetky tie princípy sú užitočné e, v tejto situácii, ak to môžem takto zhrnúť. Áno, takže tak e, e, s tým súhlasím. Pán Landsbergis. Ďakujem, pán predseda. Správa o asociačnej dohody s Azerbajdžanom e, predstavuje samozrejme e, posun a e, vykonané potrebné kroky smerom k riešeniu. A nie len e, Nágorný Karabach, ale aj okolité regióny treba zohľadniť. A ešte, je to ešte vážnejší problém pre Arménsko ale keď hovoríme o Minskej skupine a prebieha tu akási diskusia, tak môžem povedať, oceniť Minsk je potrebné, ale musíme e, hovoriť o jeho neefektívnosti. Nemali by sme mať ilúzie, pokiaľ ide o riešenie konfliktu v Národnom Karabachu. Až E, pretože sú tu skupiny, ktoré nechcú, ktoré si neprajú riešenie. Preto e, musí tu byť nejaké dodatočné konzultačné grémium, ktoré si praje mierové riešenie. A teda sú tu body, ktoré hovoria o posilnení EÚ a najmä pokiaľ ide e, kompromis 5, kde trváme na tom, že EÚ má zohrať silnejšiu úlohu. Ale tu by sa mohlo niečo opraviť, teda ako e, podporou e, implementácie Eh, nie, možno iniciovaním čohosi, teda iniciovaním implementácie opatrení na posilnenie dôvery, ako zblížiť Arménsko a Azerbajdžan. A potom musíme jasne povedať, čo je to azerbajdžanské spoločenstvo v Náhornom Karabachu. Ak máme na mysli tých, ktorí boli vyhnaní, áno, áno, ale povedzme to. A potom možno potom môžeme hovoriť o e, myšlenkách mieru a, a potom bude jasné, o čom hovoríme. A potom ešte niekoľko ďalších e, poznámok. Pokiaľ ide o prístupe, o slobodnom prístupe EÚ e, do týchto území. To je veľmi silná požiadavka Musíme na to tlačiť, ale nie na Azerbajdžan. Predsedajúci prerušuje rečníka ehm, a nie je možné rečníka zastaviť. Ehm, prosím, prosím, dodržujte čas. Na budúce vás preruším, hovorí predsedajúci, ehm, lebo potom sa oberáme o príležitosť pre ostatných prehovoriť pán Petrle. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne všetkým spravodajcom eh, za vykonanú prácu. Mne sa zdá veľmi užitočné, eh, že prehlbíme eh, vzťahy s oboma krajinami. No a rád by som vyjadril želanie, aby v tomto procese, alebo tento proces bol čím skôr užitočný za rozvoj dobrého susedstva. No a preto príjmam a vítam kompromisné eh, pozmenujúce eh, návrhy. Oni správu mm, veľmi dobre vyvažujú. No a teraz eh, je to znenie, ktoré zlepšuje celú situáciu. No a čo sa týka konkrétnych aspektov, vážený pán predseda, ja súhlasím s vami, bolo by lepšie jasne vysvetliť princípy a ciele na to, teda čo môže byť tiež záležitosť lobbystov. Táto správa musí vyjadrovať našu vôľu a nemôžeme uprednostňovať jednu alebo druhú stranu, ale musíme pomáhať pri vytváraní dobrej atmosféry na dosávanie riešenia a myslím, že je nevyhnutné začať ten proces čo najskôr. Ďakujem. Pani Gomez. Vážený pán predseda, ja by som chcela poďakovať kolegom, ktorí pracujú na kompromise Náhodného Karabachu. Je dôležité, aby sme vyslali koherentný, jasný signál v rámci tohto konfliktu a jeho hľadanie jeho riešenia. Súhlasím s tými, ktorí povedali, že je nevyhnutné, aby Európska únia mala prístup k Náhornému Karabachu, Karabachu a Európsky parlament mal prístup, tak ako to povedali zastupce delegácie, ktorá tam nedávno bola. Rada by som ešte povedala, že že sa uskutočnila zasadnutie so zatvorenými dverami o ľudských právach v Azerbajdžane aj v Arménsku na výbore pre ľudské práva. No a bola som veľmi načená z tých informácií a myslím, že treba urobiť, vyvinúť maximálne úsilie, pretože Eurovízia je eh, veľká príležitosť upozorniť na a ľudské práva v Zabažanku, kde situácia sa zhoršuje. No a ochota viesť dialog a angažovať sa v reformách, ľudských právach je musím povedať, je menej presvedčivá ako v Arménsku. No a ďalšia. Pani Lunaček už hovorila o súrodencoch, o tom ich prípade. Ďalej e, prípad e, Kadžia Izmahil, ktorý motivoval list niektorých z vás, vrátane vás, pán predseda. Ďakujem vám pekne za to, za to, že vy upozorňujete na tento prípad e, žurnalistu. No a nemôže stať, no a ja dúfam, že Eurovízia bude veľmi dobrý príležitosť poukaz na ľudské práva v Azerbajdžane, pretože parlament, dúfam, neumožní, že ropa preváži nad ľuďmi, ktorí bojujú za, za ľudské práva. Ďakujem pekne. Pani Ibrizagič, nech sa páči. Ďakujem, predseda. Ja len požiadam a spýtam sa, prečo v tejto verzii v kompromise 6 sme dodali slovo stiahnutie arménskych jednotiek z okupovanejšieho území e, okolo Náhorného Karabachu, pretože e, toto je presné znenie z stratégie pre Zakaukasko. No a vtedy sa objavili podobné problémy. Dohodli sme sa na znení že pre všetky krajiny Arménsko, Gruzinsko a Azerbajdžan e, budeme žiadať stiahnutie jednotiek zo všetkých okupovaných území. No a teraz sme to zmenili e, na okolo Náhodného Karabachu. Toto znenie znamená, že žiadame, aby sa stiahli z okolia Náhorného Karabachu, ale to znamená, že môžu ostať na Karabachu. To je predsa nepriateľné. Čo, čo, tým, čo tým myslím? A mohli by nám to tieňoví spravodajca vysvetliť, pretože ja to skutočne nechápem. No, ja vám to môžem povedať. Minská skupina povedala e, návrat teritórií e, okolo Náhorného Karabachu a ich návrata pod azerbajdžanskú kontrolu. A to je e, znenie princípov prijatých Minskou skupinou. No a pre Náhorný Karabach, je to otázka štatútu. No a to je všetko, to treba urobiť s medzinárodnými garanciami. Takže toto je doslova prevzaté znenie Minského protokolu. Takže my sme proti nášmu vlastnej, našej vlastnej správe z roku 2010. Možno v roku 2010 to bola chyba. Áno, je to pravda, pán predseda, že to je znenie deklarácie mestskej skupiny, ale argument našej kolegyne je veľmi závažný. No a kolegovia dohodli, eh, že tento text sa zmení. Víme sa z ranných náhodných Karabacha. Tak eh, s tým súhlasíme, no že mohli by sme urobiť <laughs> niečo. Inak eh, ja sa budem držať textu. Takže ak súhlasia ostatní, nemám nič proti zmenám. I, I wanted i wanted to make this proposal to meet... Uh... Ja som chcela toto navrhnúť, aby sme hovorili o tejto veci. A vymazať surrounding. Šestku eh, z uznesenia o Arménsku a dvojku z uznesenia o Azerbajdžáne. Ja som tiež chcela pripomenúť, že som mala výhrady k tomuto ale eh, na zasadnutí tieňových spravodaj sa zazdalo, že nič okolo toho nejde. No a ja si nemyslím, že teda my sme Európsky parlament, nie sme Minská skupina, preto si myslím, že treba žiadať, eh, čo bolo v nedávnom uznesení a preto súhlasím. Ale chcem upozorniť eh, posledný kompromis, výsledok rokovaní medzi dvoma alebo troma rôznymi skupinami. A naša skupina tam nebola a potom sme na osobitnom zasadnutí prijali poslednú verziu. Ale súhlasím. Áno, Ibris Agič má právo. Teda pravdu. Treba niečo urobiť. Pán predseda, len jedna otázka. My, vaš, my sa pýtame a žiadame vysvetliť, prečo eh, nestiahnuť arménske zložky zo všetkých, zo všetkých eh, území a vy hovoríte, že to je znenie deklarácie Minskej skupiny. No a mne chýba argument, dôvod, ja môžem povedať aj, že dokumenty OSN obsahujú znenie všetkých teritorií. Takže preto by som sa chcel spýtať, aké je vysvetlenie, prečo ich žiadame, aby tam ostali. Ďakujem, predseda. No, skutočne, ja by som bol veľmi rád a chcel by som pripomenúť kolegom, že Európska únia a náš výbor nemôže byť eh, nejaký, ako, sa chovať ako slon v porceláne a nemôže spôsobiť, eh, aby Európska únia spôsobila ešte väčšie problémy pri riešení, problém, eh, pri riešení tejto situácie. Bohužiaľ, mandáta OECD má Minská skupina a jej spolupredsedovia, oni vypracovali deklaráciu. Tie princípy sú príliš eh, dlhé. Obe strany s tým úplne nesúhlasia, ale takéto sú tie princípy. Ak by sme chceli eh, byť múdrejší a myslím, že máme iné nástroje, tak eh, by sme mali konať, ale myslím, že urobíme viac škody ako úžitku. No ja trvám na tom, aby sme sa držali znenia kompromisu 6 a 2 v tej druhej správe. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ja teraz budem pokračovať po fínsky. Tak ako vidíme, tak najväčším problémom je tu kompromis 2 správa o Azerbajdžane, ktorý je rovnaký ako kompromis 6 správe o Arménsku. No a ja môžem len dodať, že podporujem Elmara Broka a súhlasím náhodný Karabacha. Vňatý ja som to chcela najskôr, ale ostatné skupiny žiadali o zaradenie, no a teda tak toto je teraz. Včera bolo prijaté rozhodnutie o tom, že v kompromise číslo 2 na Azerbajdžane bude oddelené hlasovanie. hlasovanie po častiach. Ja som podpočil, podporila začiatok prvú časť, no a ďalej to, a ďalej to pokračuje o prepojení a s pokrokom a tak ďalej. Takže vidíme problémy, ktoré súvisia s Náhorným Karabachom. Naša skupina s týmto nesúhlasí a ja vyzývam, aby sme tú druhú časť alebo koniec z textu odstránili. A ďalej sú to problematické otázky, ktoré sa objavujú v diskusiách neustále. Je to úloha skupiny, alebo Minskej skupiny, oni musia rozhodnúť. A aj, aj keď my, Európsky parlament, sa nám bude dobre dariť, aj keď nemyslím si, že my tejto, dokážeme vyriešiť túto otázku. A ešte raz by som chcela reagovať správa o Azerbajdžane a kompromis 2 v tejto správe Takže na začiatku podporujem úvodnú časť a môžem to dokonca aj prečítať. Ak predseda by si to vypočul, ja by som chcela navrhnúť a navrhovala som a hlasovanie po častiach o kompromisnom pozmeňujúcom návrhu 2 v správe o Azerbajdžane. A dala som tam plusko, avšak začiatok tohto kompromisu a mínusko na koniec kompromisu. Na konci kompromisu sú všetky problémy, ale je to v súlade s názormi skupiny a tieňovými spravodajcami. No a všetky ostatné otázky sú také menšie, nie sú také problematické, ale mňa tiež zaujímajú napríklad vojenské výdavky, ktoré využíva Azerbajdžan napríklad, ale ďalej tiež na druhej strane je mnoho európskych krajín, ktoré predávajú a ešte pre pani Lunaček súhlasím, že mimoriadný vyslanec by mal prešetriť otázky ľudských práv a rovnako ďalšia vec, čo sa týka pozmeňujúceho návrhu 1. No neviem, kto bude rozhodovať o referende ale bolo to už uvedené v predchádzajúcich dokumentoch, takže je to tu. Ďakujem pekne. Pán Tenok. Ďakujem pekne. Ja teraz mene, prehovorím mene spravodajcu našej skupiny Núša. E, vyberám si kompromisný návrh 6, ktorý je rovnaký s pozmeňujúcim návrhom 2. Ďakujem za konštruktívne návrhy môžeme prijať návrh na oddelené hlasovanie a nehovoriť o kritériách Minskej skupiny, len o všeobecných princípoch Minskej skupiny. Ja si vážim názory pani Ibrizagiča a Eduarda Kukana, ale eh, je dobre, že to patrí do času z 20 rokov a keď hm, ešte nebol žiadny výhľad na riešenie tejto krízy a zmrazený konflikt, eh, ktorý sa z toho eh, vyvinul, nie je až taký zmrazený, ale hrozí jeho explózia. No a názory Minskej skupiny sú založené na pragmatizme, že potrebujú nás praktické riešenie toho v rámci toho, čo je možné a nie hm, to, aké sú názory pána Proveru. Všetci vieme, že medzinárodné hranice sú jazvami vojen z minulosti. No a minské kritéria sú plauzibilné a realizovateľné, ak bude politická vôľa na oboch stranách. Ak stiahneme hranice, tak sa nič nestane. Je, je veľmi pekné tvrdiť, že Arménsko by, by malo alebo by mala stiahnuť všetky, všetky zložky, ale to ja si myslím, že to by podkopalo bezpečnosť Arménska. To je ako povedať, že USA musia stiahnuť všetky svoje jednotky z Európy. Tým sa nič nedosiahne. Takže vítam konštruktívne pripomienky a pána Broka, Jo Lajnena a ďalších, na čo sa týka otázky pozmeňujúcich návrhov, o ktorých hovorila pani Voláček, a tak spravodajca podporuje 74, ale nie 108 alebo 78. Kľúčovou vecou je, vyriešiť kompromis 6 a 2. Je to balíček, je to balík, je jediná možná cesta pred. A nie, je absolútne nezmyselné, aby si parlament myslel, že môže prekračovať rámec mandátu skup- Minskej skupiny. V Minskej skupine sú najšikovnejší dipo- diplomati, ktorí sú, no, je smiešne na mysle, že my to dokážeme sami vyriešiť. Je to skutočne bláznostvo. Treba sa držať a formulácie a uznať to ako balík, alebo o tom vôbec nehovoriť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Tenok. No a dovolte mi jednu pripomienku. Ja by som sa chcel porozprávať ešte s oboma strvávajcami dnes po obede. No a ja a keď sa pozriem na vojenský rozpočet jednej z tej krajín, tak eh, je taký veľký ako celý rozpočet druhej krajiny. S príslušným mm, aj navýšením už sme videli v minulosti, že párkrát sme boli na hranici vojny. No a mínske princípy pomohli vytvoriť rámec tak aby žiadna strana nemala alibi použiť násilie. Ja vás žiadam, aby ste sa, sa nad tým ešte zamysleli. Ja chcem predísť tomu, aby stanovisko pre jednu alebo pre druhú stranu bude viesť k tomu, že sa zdivoce vyostri. Za ostatných pár rokov sme boli viackrát na hranici vojny, no a Nemôžeme sa s tým zahrávať. To treba zohľadniť. Takže je to jeden z najnebezpečnejších regiónov. Pán Landsbergis na to poukázal. Vplyvom niekoho, kto jedným zbraním predáva a druhým dáva. Takže takto sa zahrávať za situáciou, to určite nie je v záujme Európy. My nemôžeme poskytovať alibi ani jednej zo strán, aby vychádzali zo stanoveného rámca. Zamyslite sa nad tým. My nie sme predlžená ruka ani jednej vlády by nejak dosiahli na výhody. A myslím, že viem, o čom hovorím. A prosím, zohľadnite to. No a v tomto rámci pokladám kompromis, predložený, predložený kompromis za rozumný a nič z toho netreba vystrihovať. To je len také upozornenie. A len málo kedy hovorím niečo tak vážne, ale Myslím, že viem, o čom hovorím. A prosím, zohľadnite to sa aj dnes po obede, predtým, než sa začne hlasovať. Ďakujem pekne. No a prechádzame k bodu číslo 7, pán Howitt. have a Mr. Howitt. Pan Howitt, prosím. Sorry, President, I thought I was... Um... Prepašte, pán predseda, ja som si neuvedomil, že ste ma vyzvali, aby som hovoril. Ja som si myslel, že hovoríte len o tom, že ďalším bodom programu je táto správa. Takže kladiem otázku, či by ste mohli prosím vyzvať e, sálu na upokojenie sa. You were already successful yourself for that. Ja si myslím, že vám sa to samotnému už podarilo. E, som rád, že to pomohlo. E, téma, ktorá môže byť v tomto výbere, výbore kontroverznejšia než e, tá predchádzajúca, ale myslím si, že rovnako dôležitá to je ročná správa o ľudských e, správach, e, o ktorej sme podrobne rokovali v podvýbore pre ľudské práva. Hneď na začiatku musím povedať, že táto spolupráca s tieňovými spravodajcami bola mimoriadne užitočná. Ďakujem im za to a dnes e, sme, e, dnes by sme sa mali v rámci tohto širšieho výboru sa zamerať na hlavné časti správy, na tie časti, kde je potrebné e, predložiť nové myšlienky, inovácie a s radosťou odpoviem na konkrétne otázky týkajúce sa kompromisných návrhov členov. Takisto by som chcel úvodom povedať, že si uvedomujeme časový tlak e, nie e, spôsobený týmto parlamentom, ale e, službou pre vonkajšiu činnosť a radov. A som veľmi rád, že sa nám podarilo prekonať niektoré konkrétne problémy v oblasti ľudských práv a chcel by som opakovať, že v tomto smere Európska služba pre vonkajší, vonkajšiu činnosť ste ako aj vysoká predstaviteľka v tomto smere boli veľmi napomocné. Chcel by som povedať aj, že podvýbor pre ľudské práva a tento výbor e, sa stretol s mnohými dôležitými dokumentmi, ako je napríklad správa Medzinárodného trestného súdu alebo ďalšie správy týkajúce sa e, ľudských práv, obhajcov ľudských práv a Ehm, samozrejme aj e, Európska iniciatíva pre demokraciu a ľudské práva. Ehm, to sú e, uznesenia či dokumenty, o ktorých e, hovorím v tejto správe, odkazujem na ne, ale nám teraz ide o to, akým spôsobom sú implementované jednotlivé dokumenty a výsledky diskusie v tejto oblasti. Ďakujem kolegom za to, čo urobili pre e, túto oblasť. Teraz by som chcel upriamiť pozornosť na nové inovatívne myšlienky v tejto správe. V odseku 18.4, e, kde sa hovorí o tom, že Európska únia musí vyvodiť ponaučenia z, z situácií, ktoré sa približujú, alebo z toho, že sa príliš zblížila s autoritárnymi režimami, predovšetkým z Líbiou a je potrebné, aby sme sa ponaučili a predišli podobným omylom v budúcnosti. V odsekoch 1 a 2 hovoríme, že je potrebné potýkať sa s výzvami, ktoré predstavujú porušovania ľudských práv tu v Európskej únie, pokiaľ chceme byť dôveryhodní. Tu odkazujem predovšetkým na otázky týkajúce sa azylu a e, mimoriadných, e, e, mimoriadnej rendition a chcel by som požiadať o názory na túto otázku. V odseku 4 sa vyzýva k urychleniu procesu pristúpenia k Európskemu dohovoru pre ľudských práv, e, ku ktorému by teda mala pristúpiť Európska únia. My tu hovoríme o výmene názorov medzi Barbarov a pani Eštonovou e, včera večer, ktorá e, vyzvala k tomu, aby bola, bol vymenovaný osobitný spravodajca či zástupca pre ľudské práva. Táto otázka E, sa bude riešiť e, e, na úrade vysokej predstaviteľky a pokiaľ by sa to podarilo, tak by to bol prvý takýto vysoký predstaviteľ pre túto oblasť vymenovaný za EÚ a považovali by sme to za veľký úspech. Takýto osobitný predstaviteľ by samozrejme mal mať vysadné postavenie v rámci tejto služby. Hovorili sme aj o tom, aký, aká dôležitá je otázka ľudských práv pri rokovaní o dohodách o pridružení aj e, implementácii týchto dohod a hovorili sme aj o postupných krokoch, ktoré je um, treba urobiť e, v krokoch 14 a 18. Dúfam, že tieto inovácie konkrétnejším spôsobom pre, prepoja EÚ a ľudské práva. V oce Odseku 16 hovoríme o integrácii práce EÚ v rámci Rady pre ľudské práva vo vzťahu k dvojstranným vzťahom s tretimi krajinami aj o potrebe každoročne preskúmavať tieto vzťahy v rámci e, dokumentov o stratégii. V odseku 12 hovoríme o otázke, ktorá sa často pertraktuje v súvislosti s volebnými pozorovateľskými misiami. E, teraz uplynuli dva roky od e, správy, ktorá bola vydaná v tejto súvislosti. V, ďalej e, hovoríme o e, kritike e, dialogu e, medzi EÚ a tretimi krajinami, kde sa často tento dialog e, používa ako zamienka na to, aby sa vyhlo e, takémuto dialogu. Je potrebné, aby takýto dialog z ľudský, o ľudských právach e, viedol k záverom a pracovná skupina by mala tieto závery potom sledovať. Myslíme si, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť by v tomto smere mala poskytovať usmernenie, pokiaľ ide o hodnotenie tohto dialogu, ako aj zapojenie občianskej spoločnosti. Toto usmernenie by sa malo plne rešpektovať. V oceku 41 sa hovorí o iniciatíve či výzve na iniciatívu e, v súvislosti s krajinami zapojenými do európskej susedskej spolupráce, aby bol ratifikovaný dohovor o zamedzení mučenia, e, pretože nie všetky z týchto dotknutých krajín e, ratifikovali tento dohovor. V odseku 59 sa hovorí o dohode z finančného e, nariadenia, pokiaľ ide o Európu ľudských práv a mnohí ľudia v tomto výbore e, chápu, že to je veľmi dôležité e, z hľadiska parlamentného dohľadu nad tým, akým spôsobom Európska únia vynakladá peniaze na ľudské práva. V odseku 55 sa hovorí o vzťahu medzi Európskou službou pre vonkajšiu činnosť a krajinami. V odsekoch 59 a 62 sa hovorí, že e, toto je rok e, výročia rezolúcie e, válneho zhromaždenia OSN číslo 1325 e, o účasti žien. My vyzývame, aby e, tá, toto uznesenie bolo použité ako mandát pre všetky misie EÚ a ako e, mandát na podpísanie dohovoru pre boj proti nasiliu e, voči ženám, ako aj voči e, nuteným rodinným manželstvám, čiže je to veľmi silná rodová dimenzia tohto uznesenia. V odseku 68 až 72 poprvýkrát v výročnej správe o ľudských právach e, kladieme dôraz na internetové sociálne médiá, ľudské práva a hovoríme o praktikách praktických spôsoboch, ako zamedziť e, cenzorovaniu e, takýchto e, médií. Okrem toho, pokiaľ ide o otázku biznesu a ľudských práv, v ďalšom odseku Európsky parlament vymenoval spravodajcu pre túto otázku. Ja e, silne podporujem e, rámcový dokument OSN, E, kde bol prekopníkom profesor John Rocky, ktorý dvakrát vystúpil pred týmto parlamentom v rámci konzultácií, ktorých som sa zúčastnil aj ja. V rámci tohto odseku hovoríme aj o podpore zásady integrovaného podávania správ zo strany biznisu a hovoríme aj o edimburskej štúdii Európskej únie, kde sa hovorí o prepojení medzi biznisom a ľudskými právami podrobným spôsobom. A napokon, pán predseda, odseky 82 až 98 sa e, zaoberajú strategickým pohľadom na ľudské práva. V podvýbore bol dosiahnutý kompromis v tom smere, že e, E, by sa malo vykonať toto hodnotenie bez toho, aby sme ovplyvnili e, prípadné rozhodnutie e, Európskeho parlamentu vydať uznesenie v tomto smere. Včera sme videli, že baronka Juštonová veľmi podporuje, aby do tohto procesu bol zapojený aj parlament. V tomto odseku, kde sa hovorí o návrhu uznesenia, tak tu vyzývame nielen pani Eštenovú, ale aj pracovnú skupinu, aby mala v Bruseli eh, pracovnú skupinu, ktorá by tu zasadala, namiesto toho, aby eh, musela cestovať do hlavných miest členských štátov. V rámci e, dialogu o ľudských právach hovoríme o potrebe harmonogramu e, pre činnosť všetkých kontaktných e, bodov pre ľudské práva. Hovoríme o, potrebe, o potrebe spoločnej šablóny e, na sledovanie dodržiavania ľudských práv. Vyzývame na novú kultúru v oblasti ľudských práv a Organizácie, ktoré pôsobia v tejto činnosti, by mali svoju činnosť navzájom koordinovať. Hovoríme o diskriminácii, ktorá chýba v komunikácii. Toto je potrebné napraviť a e, treba takisto posunieť všetky mechanizmy na boj proti porušovaniu ľudských práv e, v rámci EÚ aj e, tak aby sa posunili práva, základné práva, občianské práva a práva e, e, ľudí všeobecne. Takisto vyzývame k posilnenej úlohe Európskeho parlamentu e, s tým, aby mal parlament väčší vplyv súčasťou tohto hodnotenia ľudských práv musí byť aj oveľa väčší dôraz na zodpovednosť Európskej únie v spôsobe, akým podporujeme dodržiavanie ľudských práv na celom svete. Toto je úloha Európskeho parlamentu a keď sa pozriete na odsek 98, sú tam stanovené e, oblasti, kde by Európsky parlament mohol svoju úlohu v tejto oblasti posilniť. Je skutočne veľmi dôležité, a e, by sme e, v tomto smere naďalej e, pôsobili. Je to oblasť, ktorej, do ktorej som ja intenzívne zaangažovaný a predkladám teraz túto správu všetkým členom Výboru pre zahraničné záležitosti a vyzývam vás k podpore, keď budeme zajtra o tomto dokumente hlasovať. Ďakujem. Herzlichen Dank. Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Žip. Um ehm, Chcel by som povedať, že e, máme trocha odlišný e, rytmus práce, pokiaľ ide o vypracovanie tejto správy a potom správy o roku 2010. My tieto práce ukončíme v roku 2012 a minulý rok mali by tieto práce už ukončené a už sa malo pracovať na ďalšej správe za rok 2011. To však súvisí s okolnostiami a s tým, že okrem iného sme očakávali očakávali, čo by malo byť predložené v rámci oznámenia e, predsedu a čo by malo byť obsahom ostatných návrhov týkajúcich sa ľudských práv predložených v EÚ. E, výsledkom by, mala by mal byť oveľa účinnejší prístup, preto táto správa je do istej miery kombináciou ktorá spája viaceré aspekty ľudských práv. Predpokladám, že táto finálna verzia, ktorú predstavil pán Howitt bude vnímaná ako veľmi dobrý dokument. E, bolo síce predložených vyše 300 pozmenujúcich návrhov, ale podarilo sa dospieť ku kompromisným návrhom vďaka duchu spolupráce zo strany viacerých kolegov. Preto budeme e, schopní takýmto spôsobom správu kompletizovať aj napriek e, niektorým rozdielným návrhom. Myslím si, že treba na správu pozerať ako na e, súbor viacerých častí a ja navrhujem, aby sme navrhovali za všetky pozmenujúce návrhy až na niektoré prvky, ktoré by mali byť predmetom hlasovania po častiach. Chcel by som zdôrazniť e, túto systematiku správy. E, hovorí sa tu o viacerých problémoch súvisiacich s ľudskými právami. Napokon pán spravodajca na ne poukázal. A pokiaľ ide o väčšinu prípadov, tak sa nám podarilo nájsť riešenia, ktoré umožňujú e, získať podporu obsahu práce aj e, kompromisným návrhom. A ktoré prvky sa nenachádzajú v texte? Tu by som chcel požiadať o tri e, zmeny, ktoré sa týkajú miesta správy, v ktorej sa hovorí o rôznych navrhovaných riešeniach ktoré predložila hlavne pani Katrin Eštonová e, myslím si, že by bolo potrebné, aby aj občianská spoločnosť bola prepojená s Európskym fondom pre demokraciu, čiže to by malo byť prepojenie. Po druhé, myslím si, že by bolo potrebné veľmi jednoznačne poukázať v kompromisných návrhoch na to, že diskriminácia kresťanov na celom svete by mala figurovať takisto v tejto správe alebo v kompromisných návrhoch. Hovorí sa o diskriminácii náboženských menšín, ale je potrebné mať na mysli to, čo sa deje v Nigerii a v texte uznesenia by podľa nás bolo vhodné hovoriť aj o kresťanskej menšine. Ehm, malo by sa to ehm, predniesť v podobe ústneho pozmenujúceho návrhu ako kompromisný návrh. Pokiaľ ide o arabskú jar, tam sme preukázali, že, alebo zistili, že to, čo sa deje v nadväznosti na túto jar, predovšetkým vo vzťahu ku koptskej komunite, ktorá žije v Egypte, tak to nie je to, čo sme očakávali a pokiaľ ide o spôsob, akým sa zaobchádza s e, náboženskými menšinami, tak to je potrebné kritizovať. Okrem toho by sme mohli zájsť ešte ďalej, e, pokiaľ ide o trest smrti, ktorý bol nedávno vynesený v Bieloru. Zrejme všetci súhlasíme s tým, že trest smrti by sa už nemal používať a že trest smrti by mal byť všade zakázaný. Ešte však existujú európske krajiny, ktoré naďalej e, tento trest uplatňujú. Um, takisto návrhy, ktoré sme dostali, ukazujú, že nie sú ani minimálne, kraj, minimálne práva dodržané. Napríklad pokiaľ ide o tieto popravené osoby, tak rodiny nemali ani možnosť e, dostať telo popravenej osoby a predsa ide o minimálne práva. My v tomto smere predkladáme ústny pozmeňujúci návrh, aby boli e, rešpektované tieto minimálne normy. Ďakujem pekne, pán predseda. bolo to 6-minútové vystúpenie. Slovo má pán Donskis. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že mnoho dobrého sa o tejto správe dá povedať. Ako tieňový spravodajca môžem povedať, že to bol jeden zo svetlých momentov mojej práce za minulé roky. A správa je koherentná, obsiahla, je vyvážená, zohľadňuje a zosúľaďuje e, rôzne často protichodné momenty, najmä pokiaľ ide o citlivé témy, ako ide o ľudské práva a ich porušovanie. E, teda je to veľmi dôležité. No a myslím si, že hodnota a sila tejto správy, ako aj spôsob, ako sa vytvárala, tam e, treba povedať, že sme ozaj urobili maximum, aby sme tam zahrnuli viaceré témy. Táto správa vysiela silný signál, že ľudské práva predstavujú dôležitú tému, že sa o tom diskusuje e, naprieč rôznymi politickými skupinami. A zároveň diskusia o ľudských právach e, je veľmi dôležitá pre demokraciu, najmä pokiaľ ide o ich porušovanie a e, vlastne stavia sa proti e, autoritárskym režimom. Myslím, že znovu a znovu musíme opakovať, e, nemožno sa staviať na ľudskú dôstojnosť a ľudský život a ľudské práva, pretože ľudské práva a ľudská dôstojnosť nie sú komoditou v rukách štátov. A toto pripomína e, toto vyhlásenie. A toto, pán predseda, myslím, že e, je zdieľaná hodnota tohto parlamentu. A zhrniem to, bolo pre mňa cťou, že som mohol spolupracovať na tej práce. Myslím, že sme dosiahli maximum toho, čo sa dalo dosiahnuť. Treba ale povedať, že E, viaceré veci ešte zostávajú pre budúcnosť ako predmet diskusie. Nemohli sme naplno pokryť toto obsiahlu oblasť, ale myslím, že táto správa e, bude prijatá ako veľmi hodnotný, e, cenný dokument. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať spravodajcovi a tieňovým spravodajcom za úžasnú prácu, ktorú vykonali. Áno, ako sme počuli, je to obsiahla správa, konštruktívna, vyvážená. A predsa, predsa má proaktívne eh, návrhy, ktoré eh, nám pomáhajú sledovať tú, tú zlatú niť, o ktorej často hovorí pani Eštonová. Teda Ehm, a táto niť je skutočne e, predkaná ehm, tou prácou, ktorú robíme v EÚ, teda rozvojová práca e, a ďalšie oblasti. Teda e, ľudské práva musia byť faktorom vo všetkých tých oblastiach. A predložila som viaceré podmenovacie návrhy a pokiaľ ide o témy, ktoré sú pre mňa dôležité, chcem sa poďakovať Eh, Richardovi Juvitovi eh, a pre tiež tienim, tienim spravodajcom, že zahrnuli tieto pozmeňovacie návrhy, tá delegované akty, to je pre mňa veľmi dôležitá téma. Je dôležité, aby demokracia bola pod dohľadom parlamentu. Toto nie je byrokratický nástroj A mali by sme to vidieť ako dodatočný nástroj v oblasti ľudských práv. Pokiaľ ide o e, voľby, musíme zabezpečiť, aby volebné procesy, ktoré sledujeme, naozaj posúvali demokraciu a právny štát a, a aby sme tieto zdroje nepoužívali na uh, legitimovanie autokratov. A samozrejme, tu sú dôležité e, témy ďalej, ako sú práva žien, práva detí. To musí byť vždy súčasťou tejto správy. Treba zdôrazniť, čo sa urobilo v tejto oblasti, aj pokiaľ ide o domorodé obyvateľstvo. A samozrejme príspevok, pokiaľ ide o strategickú revíziu celého, celej oblasti ľudských práv a tiež pokiaľ ide o vonkajšiu činnosť. Tam sú pozitívne návrhy a myslím si skutočne, že toto je práca, ktorá bude základom pre našu budúcu aktivitu. Áno, Počuli sme, toto nemožno úplne vyčerpať, ale toto je veľmi, veľmi dobrý náčrt toho, čo e, je potrebné. E, teda nejde len o analýzu, ale aj o návrhy. Ďakujem. Very quick, uh, Mr. President. Uh... E, budem stručný. Skupina ECR ako prijíma túto správu e, pána Hjuta, on sa venuje ľudským právam dlhú dobu. My nebudeme podporovať všetky kompromisné návrhy, napríklad e, pozrieme sa návrh 1, ten e, príliš e, je kritický voči niektorým členským štátom a aj kompromis 11, to je príliš e, preskriptívne a je tu dilema, e, pokiaľ ide o zahraničnú politiku, Francúzsko, členské štáty, rada, tam sa zdržíme. Kompromis 23, tam predložíme ústne pozmeňovacie, ja podporujem stanovisko, ako to e, vyhlásil tenový spravodajca EPP, aby sme teda si všimli aj kresťanské menšiny, ako sú napríklad kopti, lebo tam e, skutočne ide o ohrozenie ich existencie. Kompromis 18, to je trest smrti a 31 e, prerušenie tehotenstva. Moja skupina e, má e, teda slobodné hlasovanie v, tejto, v týchto témach. Toto je stanovisko VCR. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Najprv sa chcem poďakovať pánovi Hujtovi za jeho správu. Ako autor stanoviska DV sa chcem opýtať kolegu Hujta a ďalších členov, aby si všimli návrh, ktorý sme prijali v DV. Objektívne povedané, to sú návrhy, ktoré sú v selade s Lisabonskou zmluvou. Ide o koherentnú zahraničnú politiku. Chcem počiarknúť novú stratégiu v spoločnom oznámení, pokiaľ ide o e, ľudské práva. To vítam. Je to súčasť integrovanej stratégie ľudských práv a pokrýva to celý, celé spektrum politík ešte musíme mnoho vykonať, aby sa táto stratégia stala prioritou. Zdôrazním niektoré aspekty. Skutočnosť, že rozpočtová podpora by mala byť úzko napojená na ľudské práva a na záležitosti e, krajín konečných príjimateľov podnikateľov. Teda takýto rozpočet musíme podporiť. Ďalší rozhodujúci aspekt, je to ťažké samozrejme v dobe krízy, ale treba to povedať, myslím si, že je potrebné rozšíriť financovanie podporných mechanizmov, pretože sú tu konkrétne prostriedky na podporu demokracie a ľudských práv prostredníctvom EÚ a potom je dôležité požiadať komisiu a EIS, aby sme sa dozvedeli, akým mož, spôsobom možno zabezpečiť kontinuitu, aby e, bola zabezpečená kontinuita e, témy ľudských práv. Ďakujem, Elmar. Aj ja chcem poďakovať Richardovi za jeho prácu a dotknem sa dvoch širších tém. Zdá sa mi, že konzistentnosť je ústrednou témou v tejto oblasti, ako si povedal Richard, v oblasti ľudských práv a to, ako nakladáme s touto témou. Nedávno som čítal e, správu o sankciách a o sankciách, ktoré využíva Rada v oblasti e, ľudských práv. Myslím, že dôveryhodnosť získame len tedy, ak budeme konzistentní. E, bez ohľadu na to, či chceme vyzerať priateľsky voči našim e, partnerom alebo nie. Teda nemôžeme hovoriť o zneužívaní ľudských práv v Sýrii a v Egypte a povedať, nepovedať nič o tých istých veciach v Sádskej Arabii. Takže toto je oblasť, kde sa môžeme veľa naučiť od Američanov. Keď sa pozrieme na, na rozsudok eh, Sergeja Magnického, ktorý je v kongrese a oni vlastne tento prípad porušenia ľudských práv mm, berú ako príklad. A, a toto mm, je čosi, čo môže byť poučením aj pre nás v oblasti EÚ. A ako ste povedali, e, pristúpenie do ECHR je veľmi dôležité a s lútosťou musím aj ako vy povedať, že e, musíme e, naše členské štáty donútiť k tomu, aby takto pristupovali k celej téme a potom vymenovanie špeciálneho zástupcu pre ľudské práva, to je dôležité nie len v oblastiach, o ktorých sme diskutovali s Barom Kovačnou včera e, a teda v tom, čo budú robiť ako vonkajšiu činnosť, ale takýto zvláštny zástupca bude mať e, potenciálnu úlohu, ako bude vo vnútri pracovať v oblastiach ako je e, e, vzdelávanie v oblasti ľudských práv, e, potom mainstreaming agendy ľudských práv a posilnenie kapacity EÚ, aby efektívne riešila tieto témy. A myslím, že to by pomohlo tiež získať väčšiu podporu v členských štátoch, aby vyvinuli tlak na USA a e, tiež na ratifikovanie viacerých protokolov, ktoré zneschopňujú Medzinárodný súdny tribunál. E, vývoz zbraní, ako zúraznil spravodajca, to je dôležitá téma a môžem len súhlasiť e, s tým, čo povedal spravodajca, že ďalšia pozornosť, pokiaľ ide o monitorovanie, implementácia na úrovni EÚ, e, pokiaľ ide o spoločné stanovisko z roku 2008, to je rozhodujúce, pretože mnohé porušenia ľudských práv by sa neudiali bez e, zborajárskej podpory zo strany štátov EÚ. A keď e, si všimneme návrh spravodajca, pokiaľ ide o podporu vysokého predstaviteľa, pokiaľ ide o e, kolektívne konanie. Tu by sme umožnili EÚ, aby sme sa zamerali na špecifické oblasti, kde máme špecifické záujmy a, a, a robiť to veľmi aktuálne, pokiaľ ide o vývoj situácie vo svete. Takže, pán predseda, ďakujem e, spravodajcovi a tieňovým spravodajcom za e, prípravu tejto správy. Dobre, ja len uh, stručnú pripomienku v mene ECR. Uh, Sir Graham poukázal na jednu vec, konkrétne na odsek 4, uh, ktorý je taký nezvyčajný trochu ironicky, aj keď autor je tiež poslanec Veľkej Británie. Kritizuje to dva štáty, Francúzsko a Veľkú Britániu, voči e, prijatiu, prijatiu Európskeho dohovoru o ľudských právach v rámci EÚ. Myslím, že túto časť by sme chceli vymazať. Viem, že strana pána e, a moja strana sú v koaličnej vláde, ale máme rôzne názory na túto otázku. No a my sme proti, principiálne proti E, prijatiu. Vieme, že to je e, naša povinnosť. Samozrejme, povinnosť vyplýva zo zmluvy, ktoré, proti ktorej naša strana bola. No a myslíme, že to bude mať za následok zmetok, duplikácie, e, spor medzi rozsudkami a skutočne to bude taký ťažký prístup zmetok na David Cameron vzhľadom na to, že Veľká Británia, predseda Rade Európy, chce zreformovať súd, pretože my myslíme, že to zasahuje do záležitosti alebo zasahuje do právomocí členských štátov. Takže obávam sa, že máme na to jasne jednoznačné stanovisko a je a, a, trochu nešťastné slovo a, obštrukcie vo vzťahu k našej krajine. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, áno, toto je uh, vynikajúce. Zhodli sme sa na tom, že máme rôzne názory. No a ja nebudem komentovať, alebo neviem, rád by som vedel, či tu je niekto z ESVČ. Nepredsedám, nepredsedám zasadnutiu, ale rád by som vedel, či tu niekto je. Je tu niekto odtiaľ? Je tu niekto alebo nie? Nie, dobre, takže budem reagovať na diskusiu. Poprvé, pán Gžíp povedal to, čo povedal o časovom harmonograme. On vie, že vedia, že ja s ním súhlasím. A ja som... Nie mi ľúto, že to viedlo k problémom a za ho pánovi Žíbovi za to, toho ducha, váš prístup k tejto správe. A ďakujem vám za vašu, za vašu podporu. Ďakujem aj ja. Mm, som chcel zdať úctu tomu, čo Ukrajina do tohto procesu, alebo teda čo vy pridáte do tohto procesu. No a teraz sa tri pozmeňujúce návrhy vaše, ja ho podporujem podporuje návrhy, čo sa týka poprav v Bielorusku. Ja som vás požiadal, aby ste predložili návrhy, vy ste to urobili, ja ich podporujem a prijímam. No a druhá, druhý návrh jediná vec, ktorú by som chcel povedať, že niečo bolo zriadené, no a myslím, že treba navrhnúť ešte predtým, že to bude zradené, no ale e, tiež prívam tú vašu referenciu ako ústny pozmeňujúci návrh a po tejto diskusii môžeme sa porozprávať a nájsť to, to na, najlepšie slovičko. Myslím, že jediná vec, e, ktorej sa naše názory rozchádzajú a myslím, že pochopíte, prečo ja s tým nesúhlasím, je význam, že vy a vaša skupina týka nejakých eh, špecifických, eh, špecifických znení a eh, formulácií v súvislosti s persekúciou kresťanov 23-24. A to sú nové odseky pridané do textu. A ja som dostal veľmi vysoký počet návrhov o, o slobode vierovýznania, náboženských slobodách. No a, no a ja ich budem sa snažiť maximálne zohľadniť. Súhlasím, že vaša skupina má jednoznačný cieľ. Vypočul som slova pána Tanoka o persekúcii kres- kresťanov. Ja musím to opakovať ešte raz. Ja sám som kresťan a odsudzujem persekúcie kresťanov, ale v tomto texte a texte Európskeho parlamentu mene našej skupiny chcem odvolávku o persekúcia všetkých náboženských skupín a nie len o jednom, jedno náboženstvo. Vy hľadáte možné, možné, možné riešenia. Správy o Nigerii, ktorú sme prijali minulý rok. Za to vám ďakujem, ale chcem sa vrátiť ako uzneseniu z januára minulého roka o slobode vierovýznania, náboženských slobodách. Bol som spoluspravodajca, dosiahli sme znenie, ktoré hovoril o persekúcii kresťanov, ale v rámci zoznamu všetkých persekúcií, nože je mi ľúto, že musím povedať, e, z tých dôvodov, ktoré som e, povedal, že bohužiaľ nemôžem podporiť tento pozmeňujúci návrh. No a ja si vážim pripomienky pána Donskisa a Alde. To je tiež názor jeho skupiny, no a preto si nemyslím, e, že v tejto veci panuje konsenzus ale rád sa s vami stretnem, porozprávam, môžeme sa o tom porozprávať a, a pripomenúť si uznesenie z januára minulého roku a nájsť nejaké priateľné znenia a formulácie, ktoré získa väčšinu hlasov vo výbore. Donský sa, kolegyňa Anna, ďakujem za vaše slova. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem pánovi Donskisovi a ktorý je vynikajúci tieňový spravodajca. A mm, už eh, pánovi Tanakovi by som ešte povedal, že je to trochu ironické. Eh, vy chcete vymazať eh, časť správy, ktorá sa týka dočasného výboru o mimoriadných vydaniach, aj napriek tomu, že naša vláda bola vo vláde a jeho krajina bola v opozícii v čase kritiky, ale teraz tvrdí, že ja som protibritský, keď ja hovorím, že že Veľká Británia je jedna z dvoch najväčších krajín, ktorá, ktorá bráni prijatiu Európskeho dohovoru o ľudských právach. už e, máme dobré pracovné vzťahy, keď nesúhlasíme. V tomto prípade ja dúfam, že aká sa objavia porušenie ľudských práv, tak ich treba eh, vyšetriť. Ďakujem. No a na záver, myslím, že to platí aj pre celú Britániu. No a tie veci o, o slobodnom hlasovaní. Ja dúfam, že, že väčšina podporí kompromisy 18 a 21 No, kompromis 21 je, veľ, bo je veľmi opatrne sformulovaný. No a je to odsek o zdraví žien a uznáva reproduktívne zdravie, ale nie je to len odsek o, o interrupciách. Ja dúfam, že všetci, teda mnohí poslanci to podporia. Teraz sa pánovi Predovi, ten už odišiel mi, mi dal skutočne vyčerpávajúce stanovisko. A, a tiež sme sa snažili zohľadniť to v kompromise číslo 30. A, mm, odporúčam všetkým, aby si to prečítali. Teraz reakcia na Graham Watsona. Ďakujem pekne za vaše slova. Tiež to bol veľmi hodnotný príspevok. Vaše uznesenie o sankciách bolo vypracované a predložené potom, čo som ja začal pracovať na správe a myslím, že keď sa pozrieme na sekretariáta, zistíme, či môžeme zajtra predložiť, predložiť ústny pozmeňujúci návrh. A to by posilnilo správu a súhlasím s mnohými vecami, ktoré ste povedali. A súhlasím s tým, čo ste hovorili. A bol by som rád, sa to podarilo. na, no na záver o tej, tom internom spore pre e, mimoriadného predstaviteľa vyslanca to treba ďalej preskúmávať a Medzinárodný trestný tribunál. Súhlasím s tým, čo ste povedali o vzťahu k USA, ale hm, prosím, uvedomte, že je viacero členských štátov EÚ, ktoré nemajú rámcové dohody a rámcovú implementáciu s Medzinárodným trestným tribunálom. No a Medzinárodný trestný súd a ratifikácia je na zozname konvencií a dohovorov v rámci všeobecného systému preferencií, v rámci obchodných preferencií z EU, takže súhlasím o, s vašim názorom o Amerike, ale myslím, že to je vec, ktorú treba vyriešiť v Európe pre ICC. Som si istý, že so mnou súhlasíte. Ďakujem pekne. No dobre, bod číslo 8. Pani Vajdere, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. mikrofinančná pomoc alebo FMFA to je nástroj zahraničnej politiky z, roku, z 90. rokov na poskytnutie pomoci tretím krajinám, ktoré sa ocitli v problémoch s platobnou bilanciou. Um, E, máme zoznam e, potenciálnych kandidátov na vstup do EÚ, ako aj e, susedských krajín, ako je Tadžikistan a podobne. 33 krajín doteraz ťažilo z tejto pomoci vo výške 7,2 miliard eur, väčšinou vo forme grantov. Eh, skúmali sa jednotlivé legislatívne rozhodnutia, čo je však eh, časovo náročný postup, ktorý eh, bol predmetom mnohých kritických výhrad, predovšetkým z dôvodu pomalosti vyčlenenia potrebných finančných prostriedkov. Preto komisia vydala všeobecné ustanovenia týkajúce sa mikrofinančnej pomoci tretím krajinám. Samotný tento dokument má dobrý úmysel, ale napriek tomu som vypracovala niektoré zásadné pripomienky. Poprvé, definícia eh, oprávnených krajín. Ja eh, tá, mám tu eh, kandidátov, potenciálnych kandidátov a krajiny susedstva z, a z strategicky dôležité tretie krajiny a to v podstate by sa mohlo týkať ktorejkoľvek krajiny vo svete, čím by sa znížila dostupnosť e, MFA pre už e, zaradené krajiny do e, zoznamu a pretože tento finančný nástroj um, EÚ e, nie je neobmedzený a pre súčasný finančný výhľad 2007 až 2013 predstavuje sumu 0,7 miliardy eur. Po druhé, legislatívny postup. Podporila som návrh komisie, aby existujúci systém bol nahradený komitológiou, prostredníctvom ktorej by návrh komisie bol predložený zástupcom členských štátov a bol by prijatý kvalifikovanou väčšinou ako vykonávací akt. Hoci tento postup vylučuje parlament, je to jediný spôsob, ako zvýšiť efektívnosť a rýchlosť tohto nástroja. Ak eh, hovoríme o prijatí presných a jednoznačných kritérií na pridelovanie tohto fondu, na to by to nemalo negatívny vplyv. Najmä pokiaľ ide o jednotlivé prípady, možno by boli vhodné e, výnimky. Tieto výnimky však musia byť e, uplatňované len v prísne vymedzených prípadoch a je vo vzťahu k tretím krajinám, ale tu treba postupovať od krajiny ku krajine s tým, že Európsky parlament by prijal buď formálne rozhodnutie, alebo by vetoval, vetoval nástroj. Je to uvedené v novom článku 11.8. A na, po tretie, špecifikovala som úlohu ESVEČ, predovšetkým pokiaľ ide o používanie alebo pozastavenie e, výplaty prostriedkov. E, kom, tento návrh komisie nehovorí vôbec o e SVČ, hoci ide o nástroj zahraničnej politiky, a kritéria oprávnenosti zahrňajú aj rešpektovanie demokracie, ľudských práv a podobne. Výsledkom je to, že ten celkový postup nie je celkom jednoznačný a keď hovoríme o oprávnenosti vo vzťahu k zahraničnej politike, tak vtedy sa v článku o vynakladaní finančných prostriedkov nehovorí o týchto kritériách. A napokon Ehm, pokiaľ ide o zmeny všeobecných ustanovení týkajúcich sa MFA, tieto dospejú, tieto ehm, skončia platnosť 31. decembra 2013. Ja si myslím, že to je nelogické, pretože budú pravdepodobne prijaté až v druhej polovici tohto roka. Rozhodne by bolo efektívnejšie, keby sa tieto zmeny nariadenia vzťahovali až na ďalší finančný rámec tým, že sa najprv urobí eh, hodnotenie implementácie, ktoré bude predložené komisii, rade a parlamente, parlamentu a s prípadnými legislatívnymi návrhmi na zmenu. Eh, eh, pokiaľ ide o tento návrh stanoviska, ktorý máte pred sebou, tak budem, uvítam akékoľvek vaše pripomienky. Ďakujem. Pani Gomez. Ja som vďačná kolegyni Vajdere za jej vysvetlenia, ale myslím si, že by bolo potrebné upriamiť pozornosť eh, členov na toto nariadenie, lebo by bolo potrebné, aby sa k tomu vyjadril výbor zásadnejším spôsobom. Ide totiž o oblasť, ktorá má veľmi významné dôsledky a nie som celkom spokojná s kritériami, ktoré, o ktorých sa tu hovorí, že sú politicky, geograficky a ekonomicky blízke EÚ. Čo to znamená? Ja si myslím, že by sme mali byť konkrétnejší, pokiaľ ide o zásady ktorými by sa mala riadiť únia pri poskytovaní tejto makroekonomickej a makrofinančnej pomoci niektorým partnerským krajinám. E, ide najmä o základné zásady, ako je právny štát, boj proti korupcii, ľudské práva, ale aj zamestnanosť a sociálna spravodlivosť. hovorí sa tu len o vymanení sa z krízy platobnej bilancie, ale mimochodom aj my sa ocitáme v podobnej situácii a myslím si, že toto e, nie je e, správne kritérium. Ale ja to teraz v podstate vidím prvýkrát a potrebujem si to podrobnejšie naštudovať a potom e, sa vyjadrím len chcela by som e, upriamiť pozornosť kolegov na tieto veci, pretože e, myslím si, že je to potrebné. A k otázke delegovaných aktov rozumiem tomu, čo hovoríte e, v súvislosti so zabezpečením rýchlejšieho postupu ale je potrebné do toho nejakým spôsobom zapojiť aj parlament. Ale znovu opakujem, že je to dôležitá otázka a myslím si, že by sme mali dostať niekoľko dní, napríklad do konca marca, aby sme mohli predložiť naše pozmenujúce návrhy. Myslím si, že takýmto spôsobom by mal fungovať náš výbor a nie len to, že sa uspokojí s tým, čo mu je predložené. Toto totiž nie je technická vec, ale skôr politická. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som k tomu chcel dodať ďalšie veci. Keď eh, sa pozrieme na rozpočtovú situáciu, eh, je jasné, že potrebujeme, aby boli finančné prostriedky rýchlo a účinne využiteľné a na tento účel potrebujeme vyššiu transparentnosť. Zároveň nesmie byť rozhodovací proces príliš eh, časovo náročný a spôsobovať prieťahy keď sa hovorí o finančných príspevkoch na základe kritérií, ktoré to predpokladajú, tak tieto kritéria sú veľmi dôležité a e, rovnako ako pani Anna Gomeš si myslím, že pokiaľ ide o ekonomickú pomoc tretím krajinám, tak musíme e, prihľadať aj na tie kandidátske krajiny, ktoré sú už členmi partnerstva a tento nástroj finančnej pomoci e, by mal krajine pomôcť, keď je vo, finančnej, vo finančných problémoch. Ehm, domnívame sa, že pokiaľ ide o ESVČ, táto by mala byť aktívnejšie zapojená do rozhodovacieho procesu týkajúceho sa finančného príspevku. A keď hovoríme o tom, ktorých krajín by sa to malo týkať, e, máme v týchto krajinách svoje zastúpenia, misie a podobne a mali by sme e, ich využiť na to, aby sme získavali informácie o týchto krajinách, lebo toto je najlepší spôsob využitia prostriedkov. Ďakujem, vážený pán predseda, vážení kolegovia. E, chcel by som uvítať návrh správy pani Bajdere zdieľam mnohé z jej e, odporúčaní. Ja som spravodajcom INTE pre túto správu a práve som vypracoval návrh svojej správy, ktorá e, obsahuje mnohé podobné e, námety. Je potrebné, aby táto makrofinančná pomoc bola v súlade s cieľmi Lisabonskej zmluvy, s tým, že sa zabezpečí uh, aj plnenie cieľov EÚ v oblasti demokracie a ľudských práv. V minulosti sa e, táto pomoc pridelovala bez toho, že by sa dôsledne uplatňovala požiadavka dodržiavania demokratických hodnot, aby sa posilnila e, úloha demokratických ľudských eh, práv. Chcel by som zdôrazniť úlohu SVČ, ktorá eh, by potom mala zistiť oprávnenosť jednotlivých krajín na eh, pomoc z tohto mechanizmu na základe dodržiavania ľudských práv a demokracie. Bolo by potrebné na tomto, v tomto smere vypracovať memoranda o porozumení a myslím si, že úloha SVČ v tomto smere je zásadná. A pokiaľ ide o pokrytie jednotlivých krajín, hovorí sa tu o potrebe delegovaných aktov pre tretiu kategóriu krajín, ktoré nie sú ani krajinami susedstva, ani kandidátskymi krajinami, ale ekonomicky, politicky a geograficky sú blízko k EÚ. Um, ehm, ja vo svojej správe odporúčam, aby sme e, tam pridali aj krajiny Strednej Ázie ako tretiu kategóriu. A napokon je mimoriadne dôležité obhajovať prerogatívy Európskeho parlamentu. Komisia navrhuje, že jednotlivé rozhodnutia by sa mali prijímať na základe delegovaných aktov od prípadu k prípadu. Toto je pomalý proces a ja si myslím, že nie je akceptovateľný vzhľadom na to, že Európsky parlament má e, spolu rozhodovaciu právomoc pre každý prípad MFA. Myslím si, že nie je vhodné používať tieto delegované akty, ale parlament by mal uplatňovať svoje právo eh, kontroly. A chcel by som sa ešte raz poďakovať pani Vajdere za jej eh, hodnotnú správu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. pozmeňovacie návrhy možno prekladať do 29. marca a hlasovanie bude 24. apríla vo výbore EFED. Meškáme. 30 sekúnd máte, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za hodnotné poznámky a sú v súlade s tým, čo som chcela navrhnúť, teda ako urýchliť celý proces, ako ho urobiť transparentnejším a efektívnym. A zároveň sa naozaj musíme rozhodnúť, či parlament sa má podielať na každom prípade. Tam sú dobré kritéria. Pani Gomeš eh, hovorila o výbere kritérií. Teda, aby sme celý ten postup urobili efektívnejším a rýchlejším, eh, sa na komisiu. Áno, súhlasím naplno s tým, že vonkajšia zahraničná služba musí zohral dôležitú úlohu, musí byť dobre informovaná o tom, čo sa v jednotlivých krajinách deje a podobne ako komisia, aj my musíme byť informovaní. Zároveň chcem zvorazniť, že toto je veľmi malý nástroj v porovnaní s inými. A pokiaľ ide o platovnú bilanciu, to je veľmi špecifický nástroj. Chcem sa vám poďakovať za cené poznámky a e, teším sa na vaše pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. E, minister zahraničných vecí e, Južného Sudanska už čaká 5 minút pred dverami, takže čaká, čaká aj No, pani e, Makovej, takže prosím vás, aby ste e, sa obmedzili na, na 5 minút. Nech sa páči. Ďakujem. Každý má správu, pokiaľ ide o 25. 26. november, e, teda 25. 26. teda pred niekoľkými dňami sme sa zúčastnili na tejto návšteve. Prezident eh, je sudcom a prv, ako bol zvolený eh, za prezidenta, tak bol predsedom eh, justičnej rady v Moldovsku. Získal ďalšie tri hlasy od komunistov a členovia komunistickej strany vytvorili socialistickú stranu a hlasovali v súlade s európskou integráciou. A e, pokiaľ ide o tranzistriu, tak tam e, máme ďalší vývoj. Vo Vilnius e, bolo prvé kolo rokovaní 5 plus 1 a zasadnutia sa konajú aj teraz ešte pred dvoma dňami je stretnutie s ajstrickým eh, prezidentom a potom e, problémom je ešte ďalšie zadržiavanie osôb e, úradmi z, za dnesterskej oblasti. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Pozveme ministra zahraničných e, vecí Somalilandu, aby sa ujal slova. Kolegyne, kolegen. Kolegyne, kolegovia, vítam medzi nami ministra zahraničných vecí a ministra medzinárodnej spolupráce Somalilandu, pán Mohamed Omar. Somaliland úzko spolupracuje s Európskou úniou v boji proti pirátstvu Podvýbor pre bezpečnosť sa touto otázkou zaoberal včera. Budem rád, ak nám podáte správy o situácii v Somálsku, najmä pokiaľ o politické súvislosti eh, v Somaliland, ale aj o vašej predstave pre dosiahnutie väčšej stability a bezpečnosti v regióne a najmä pokiaľ ide o, o boj proti pirátstvu a tiež e, pokiaľ ide o misiu EÚ. Teším sa, že ste si našli e, čas a prišli medzi nás a tiež ste sa zúčastnili na konferencii o budúcnosti e, budúcnosti Somálska. Vy sa tu cítite tak skoro ako doma, 12 rokov ste žili v Holandsku a získali ste hodnosť v eh, PHD v, na univerzite v Birminghame. Som rád, že ste prišli medzi nás. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, vážení členovia Európskeho parlamentu, dámy a páni. Ďakujem vám veľmi pekne za túto možnosť, aby som e, s vami hovoril o Somálsku. Moja krajina má e, dlhodobé väzby s Európou a vítame to úzke spojenie s Európskou úniou e, a s mnohými jej členskými štátmi naše hranice sú vlastne výsledkom zápasov koloniálnych mocností v 19. storočí tak e, podobne ako viaceré členské štáty sme boli súčasťou otomanského e, impéria a mali sme krátke obdobie slobody a na základe dobrovoľného rozhodnutia sme sa spojili so Somálskom e, v roku 1960. Ale toto spojenie nebolo výhodné ani pre Somálsko, ani pre nás a bol to začiatok neúspešného života. A viedlo k viacerým e, vojnám a utrpeniu a tiež e, k ohrozeniu nášho hlavného mesta. A starší predstavitelia e, našej krajiny a sa stretli v máji 1999 a odtedy pracuje e, Somaliland ako samostatná krajina. Od roku 1991 doteraz sme boli svedkami e, vzniku demokratickej a slobodnej krajiny. Zároveň e, vláda zápasy s viacerými problémami v tomto regióne, to je pirátstvo, terorizmus a hlad. Eh, pokusy vyriešiť tú situáciu zo strany medzinárodného spoločenstva Európskej únie boli dosť neúspešné v minulej dobe. Eh, v Somalilande eh, sa snažíme budovať, posilňovať náš štát, posilňujeme hranice, odmietame pirátov, ktorí chcú využívať naše našu krajinu a E, snažíme sa, aby 3,5 milióna našich občanov malo podmienky na mierový život a prosperitu. Sme hrdí na to, že Somaliland je fungujúcou demokraciou. E, mali sme e, voľby, ktoré boli medzinárodne sledované, viacere, mali sme prezidentské voľby nedávno a viedlo to k pokojnému odovzdávaniu moci Somaliland e, sa zapája do práce medzinárodného spoločenstva, najmä pokiaľ ide o riešenie e, víziev v susednej krajine Somálsko. Prezident e, Mamans Somali z našej krajiny sa zúčastnil konferencie o Somálsku Myslím, že to je významný milník eh, v dejinách našej medzinárodnej diplomácie. Eh, zúčastnili sme sa na tejto konferencii ako eh, rovnocenní partnery a, a snažíme sa o vytvorenie stability v tejto oblasti. Myslím, nazdávame sa, že medzinárodné občanstvo vie o tom, že dochádza k ohrozeniu našej teritoriálnej integrity ehm, a, a e, dochádza tu k e, prehliadaniu viacerých dôležitých momentov v našom živote. Ehm, nastolovanie umelej jednoty by bolo proti predstave e, pokoja a stability v našom regiáne a e, odmietnutie už dosiahnutých úspechov v Somalilande. Sme príkladom e, budovania stabilnej demokracie smerom z dola nahor. Riešime konflikty medzi jednotlivými kmeňmi, po vyhlásení našej nezávislosti sme takýto proces spustili. A je to vlastne protiklad toho a úplný opak toho, čo sa deje v Somálsku. E, e, Európa e, má takéto skúsenosti. Európska únia nie je len úniou štátov, ale tiež úniou národov. Nemusím zdôrazňovať členom tohto parlamentu, aká dôležitá je občianská spoločnosť a a e, akým význam má e, spoločenstvo ľudí na základnej úrovni pre e, dosiahnutie demokracie. Európska únia prispieva takmer polovicou na, prevad, na uskutočnenie volieb v Somálsku v roku 2010 a tiež podporuje voľby a demokratické inštitúty technicky Ehm, naša vláda e, sa nazdáva, že e, Somálsko by bolo na tom lepšie a malo lepšie prvky, ak by medzinárodne uznalo Somaliland. Ehm, ide tu najmä o medzinárodný finančný systém, medzinárodný obchod. Ehm, potrebujeme viacej medzinárodných investícií a vyšší podiel na práci medzinárodného spoločenstva. Ehm, Londýnská konferencia minulý mesiac uznala potrebu medzinárodného spoločenstva podporovať dialog Somalilandu a s prechodnou vládou v Mogadišu ehm, je potrebné, aby vyjasnili ich budúce postoje toto je vlastne potvrdením e, vízie Somalilandu e, pre potreby pre dialog medzi rovnocennými partnermi Somalilandom a Somálskom. A tieto vzťahy musia byť založené na e, e, e, na tom základe, že sa skonštatuje, že uh, tá uh, dobrovoľná únia z roku 1960 vlastne zlyhala. A takýto prístup by uh, vytvoril potrebný politický priestor pre Somaliland. Somaliland má záujem na miery v tomto regióne. Podporujeme medzinárodné spoločenstvo v boji proti terorizmu a a pirátstvu. My sme prijali zákon, e, ktorý bojuje proti pirátstvu a takýto zákon v celom regióne neexistuje. E, prijali sme tiež e, zákony, ktoré riešia otázku transferov, takže to je veľmi dôležitý príspevok v boji proti pirátstvu a možno, že budem mať príležitosť e, hovoriť o tom viac v ďalšom e, vystúpení a počas vašich otázok. Chcem sa ešte raz poďakovať v mene vlády Somalilandu e, Európskej únii za pokračujúcu podporu našej krajiny. Európska únia je najväčším donorom, pokiaľ ide o Somaliland a my túto pomoc nenechávame nepovšimnutú. Naša spoločnosť by neprežila bez e, tejto podpory zo strany EÚ. E, mohol som sa stretnúť e, s komisárom Pibalksom v júli 2010, 1. 2011 a mal som možnosť hovoriť s viacerými ministrami pre rozvoj e, z Holandska, Dánska, Británie, ktorí navštívili Somaliland e, v minulých e, rokoch. Prezident Somaliland Ahmad Silajev sa stretol s viacerými predstaviteľmi európskych krajín v Londýne a snažíme sa o posilňovanie našich prepojení s európskym kontinentom. Rád by som chcel pozvať eh, eh, európskych ministrov a tiež členov Európskeho parlamentu, aby navštívili Somaliland, aby ste sa presvedčili o tom, ako šedrosť Európskej únie prináša konkrétne výsledky v našom zápase o dosiahnutie mileniových cieľov. V oblasti hospodárskeho rozvoja vaša podpora zohráva veľmi eh, pozitívnu úlohu pri dosahovaní stability v našej krajine. Napríklad 90, 90 miliónov eh, eur eh, eh, je vyhradených na posilnenie zásobovania vodou. Európska únia podporuje tiež vzdelávanie a, a zvyšovanie podielu zapísaných študentov do škôl. A výsledok vašej pomoci E, je aj v tom, že sme mohli e, základné vzdelávanie urobiť bezplatným e, pre našich občanov. Európske zdroje tiež pomohli pri zlepšení policajnej ochrany, súdneho systému a ďalších dôležitých zložiek štátu. Európska únia vyhradila asi 4 milióny eur na, eh, na štúdiu prechodnosti o koridore Berbera. Je to veľmi významný, eh, veľmi významný eh, koridor, ktorý prispeje k priechodnosti a k transportu v tejto oblasti. Tento projekt je už istý čas e, v príprave a tešíme sa na to, že e, sa posunieme dopredu. Je to veľmi, veľmi slubná iniciatíva. Pán predseda, vážení členovia Európskeho parlamentu, Somaliland chce zohrať svoju úlohu pri hľadaní riešení mnohých problémov, ktoré, ktorým čelíme v našom regióne. Vážime si vašu podporu, ale dá sa urobiť aj viac. Najmä Pokiaľ ide o uznanie nezávislosti Somalilandu e, e, v kontexte e, európskych krajín, ktoré vznikli po, po druhej svetovej vojne. To by veľmi pomohlo našemu stanovisku prezident Južného Súdánu bude e, v parlamente dnes popoludní a chcem zdôrazniť, že máme dobré vzťahy s Južným Súdanom. Náš prezident e, boli, a ja sme boli čestnými hostiami pri jeho inaugurácii e, minulý júl a chceme ďalej rozvíjať naše vzťahy. A na záver ešte chcem sa dotknúť témy Al-Shabaab. Al-Shabaab e, už bol porazený v oblasti Mogadišu vďaka medzinárodným zborom. Ale kam smeruje Al-Shabaab? To je otázka. Nemyslím, že by boli úplne zničení oni. Budujú ďalšie hnutia. Ak ich vytlačíme z Mogadišu, z Mogadišu, tak budú smerovať na sever a keď sa dostanú do hornatej oblasti na severe, tak e, bude veľmi ťažké proti nim postupovať. Preto e, je dôležité, aby Somaliland e, posilnil svoju bezpečnosť. Ďakujeme vám, že nám ponúkate podporu, pokiaľ ide o zdravotníctvo, vzdelávanie, ale potrebujeme pomoc a podporu aj pri bezpečnosti, posilnení bezpečnosti. Ehm, bolo by tiež, keby Európsky parlament podporil ehm, Európsku úniu, aby ehm, nám pomáhal v tejto oblasti pri školení našich bezpečnostných síl, pri budovaní infraštruktúry Somaliland. Táto krajina bola schopná obhájiť e, už po 20 rokov svoju demokraciu proti extrémistom, džihadistom, miestnym i medzinárodným. Ale my nedokážeme bojovať proti e, radikálnym skupinám Al-Qaida eh, a al ak prídu naše krajiny. E, hodnoty, ktoré my zastupujeme, e, nevnímajú tieto extrémistické skupiny ako pozitívne hodnoty. Demokracia a sloboda to nie sú hodnoty pre týchto extrémistov. A e, sme vystavení riziku kvôli hodnotám, ktoré podporujeme. A preto, e, preto e, očakávame silnejšiu podporu e, z Európskej únie v tejto oblasti. Ďakujem pekne, pán minister. Ja vám môžem oznámiť, už sme, o tom, už sme hovorili o tom, že prezident Južného Sudánu ochorel a, jeho, a preto zrušil dnes svoje vystúpenie v Európskeho parlamentu. A, takže začneme o 15.00. A slovo dostáva kolega Gáler. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem a srdečne vás vítam, vážený pán minister zahraničných vecí, pôde nášho výboru a ďakujem vám za vaše úvodné slova. Myslím, že je dobré vedieť, že v Somalilande je účinná štátna moc a že ste sa aj demokraticky zorganizovali a že aktívne bojujete proti pirátstvu. No a ak som povedal v tejto časti Somálska, tak e, nenaznačujem tým, že že by mi veľmi záležalo na status quo. V Európe za ostatných 22 rokov sme zažili viaceré zmeny hraníc, takže princíp, že sa hranice dajú meniť, že vznikajú nové štáty, to je v Európe pomerne dobre známy jav ja ako predseda delegácie pre vzťahy s panafrickým parlamentom viem veľmi dobre, že v Afrike tradične doteraz no, je trochu obmedzená vôľa meniť hranice, ale v vašom prípade, v prípade sú, Južného Sudánu, je tu precedens, kedy sa akceptovala realita takto zmenená. No a ja by som chcel povedať vám poprvé, že krátkodobo musíme pokračovať v pragmatickej politike, a totiž, že ako Európska únia musíme spolupracovať s vami na rozvojové spolupráce, treba realizovať s vami projekty a teda, že pokračovať v spolupráci. No ale Druhá vec. Je, že vy s vašimi prostriedkami by ste mali prispieť k tomu, aby na juhu krajiny vznikla stabilná situácia. Včera eh, po výbore pre bezpečnosť a obranu sme počuli, že mnohé sa zmenilo pozitívne, že Al-Shabaab je porazený, že sa stiahujú No a ja v tejto súvislosti by som chcel požiadať, aby ste tento proces podporili a nie možno z nejakých taktických, taktických dôvodov príjmali taktické spojenectvá so skupinami a so skupeniami, ktoré sú v nejakej konkurencie s tými v Mogadišu. My chceme stabilizovať región a priestor okolo Mogadišu a Mogadišo a možno oficiálne neskôr riešiť štatút. Takže ja netvrdím, že treba podporovať nejaký umelý status quo, ale na ceste k cieľu, ktorý máte aj vy, nemôžeme politicky ignorovať pozitívne, pozitívne Mm, pozitívny vývoj v Somálsku. To je prozba a tiež otázka, či to vnímate podobne. Ďakujem pekne. Anna Gomez, ďakujem pekne. Mm, srdečne vás vítam, pán minister, a ďakujem za vaše slova. Mm, boli veľmi logické a rozumné, hlavne kvôli tomu, že ja sa snažím pochopiť, čo sa deje v Somálsku. No a čím skutočne ma rozčulujú, eh, rozčuluje neúčinnosť našej politike. Nemyslím tým len EÚ, ale medzinárodné spoločenstvo a OSN. A to má obrovské dopady na utrpenie ľudí v Somálsku. A to je pre mňa najvyššia priorita. Takže vaše slova boli rozumné. A ja som jedna z tých osôb, ktoré vyzývajú, aby s vami spolupracovali namiesto toho, aby vsádzali všetko len na TFG, čo je podľa mňa len umelé. A chcem vás spýtať, či aj vy to tak vnímate, či myslíte, že DFG má možnosť eh, byť nejakým eh, účinným vyjednávačom pre Somálsko, čo sa týka správy, budovania správy štátu. No a som rada, že vďaka Londonskej konferencii vznikla tá angažovanosť EU, o ktorej ste práve hovorili. No a rovnako by som sa chcela spýtať, a ja som si všimla e, váš signál pre Africkú úniu, ale Africká únia na svoje sídlo v Etiópii vy spolupracujete s, Etiópiou v kontexte IGADu, takže je to tiež o signáloch, že veľmi relevantní členovia Africkej únie môžu príjmať opatrenia a kroky. No a my chápeme no, nejakú neochotu rozdeľovať existujúce štáty, ale tiež vidíme vývoj v Južnom Sudáne. Dôležitá vec je, že aj niektoré vlády idú zaistené v Somálsku. No a ja som sa chcela spýtať vzhľadom na kroky susedných eh, krajín. Niektorí si myslia napríklad, že Američania tlačia Etiópiu tomu, aby, v roku, aby, aby, aby, aby obsadila, eh, obsadila Slovansko, no a čo momentálne deje eh, v Etiópii a v vašej časti Afrického rohu. No a otázka Paris, vy ste hovorili, teda v otázkach pirátstva, vy ste hovorili o vašom protipirátskom zákone, ale my sa zaoberáme pirátstvom z hľadiska niektorých záujmových skupín v našej časti sveta, ktoré nie sú záujmové skupiny, ktoré zastupujú obyvateľov vášho regiónu myslíte, že táto misia je efektívna, či sa týka eh, prevencie zločinu na vašich občanoch, vody, nie, eh, rybolovu, ekologických potrieb vašich ľudí, ktoré sú podstatou eh, piráctva. No a rovnako by som sa chcela spýtať a povedať a rád by som vás požiadala, aby ste povedali niečo, čo by bola efektívna stratégia na porazenie Al-Shabaabu v celom regióne. Ďakujem pekne. Pán Tenok, ďakujem predseda, vážený pán minister zahraničných vecí, ja vás tiež srdečne, srdečne vítam. Nemyslím, že eh, potrebujem nejaké úvodné slova. Ja poznám, poznám Somaliland, ja som jeden z najväčších obhajcov vašeho opätovného, vašeho opätovného uznania, uznania vašej nezávislosti. Poznám históriu vašej krajiny. No a myslím, že váš štatút medzinárodného pravidla je silnejší ako napríklad Kosova. No a ja mám názor, že samodeterminácia a teritoriálna integrita sú dôležité, nie sú absolútne princípy, eh, čo sa týka definície štátu, ale ja myslím, že je dôležité, že vybojujete proti eh, terorizmu, my musíme eh, poskytnúť pomoc. No a boj proti piráctvu, spolupráca e, s Atalantou, OSN. Treba vám poskytovať pomoc a hľadať prostriedky, či už medzinárodného spoločenstva a rovnako budovanie nových e, väzenských, e, väzenských zariadení na to, aby ste dokázali No a ďalej Londýnska konferencia hovorí o Somalilande, ale neudáva žiadne e, detaily, takže je to oneskorená oneskorené uznanie medzinárodného spoločenstva, že DFG, no DFG ktoré, e, ktoré život sa chýli ku koncu, takže budúcnosť Somalilandu treba zvážiť všetko, vrátane samozrejme rokovaní o vyriešení otázky štatútu. Neteší po, e, pozícia pána Gálera, že nemôžeme sa na to teraz hlavne sústrediť, ale v konečnom dôsledku to bude treba vyriešiť a ja nepochybujem o tom, že vaša vláda všetko, čo chcú, e, chcú získať, tak ako Džibuty, chcete byť nezávislý štát ako Džibuty, e, prosperujúci štát, mierový, a tiež v dobrej spolupráci, no tak ak by ste boli nezávislým štátom, bolo by oveľa ľahšie pre vás vstupovať a prijímať a mm, projekty regionálnej spolupráce s Mogadišu, s Etiópiou alebo kýmkoľvek iným. Takže ja ešte musím povedať, že nesúhlasím s pani Gomez o otázkach Etiópie. Myslím, že vojenské akcie Etiópie boli užitočné o o, oslobodili teritorium od Al-Shababu. No a no, som sám o sebe to nedokáže, potrebuje spolupracovať so susedmi a ja som správodajca pre túto správu. Budeme produkovať správu o africkom rohu, o všetkých otázkach aj Somalilandu a otázky redefinície vojenské operácie. No a, a pokrať, boj proti pirátstvu. Už mi vypršal čas? Áno, pán minister, môžem pokračovať Ja sa ale ako viete, a môžete si byť istí, že ECR, po, po, ECR podporuje vaše snahy. No a EU, čo sa týka financovania dôležitých infraštruktúrnych projektov. Ďakujem. E, vy by ste nikdy nemali hovoriť o obede, na ktoré nie som pozvaný. Ďakujem pekne, pán Kelam. Ďakujem pekne. Ja by som vás chcel tiež privítať, pán minister. Ja hovorím teraz o mene Estónska v parlamente. No myslím, že vaša krajina dosiahla vynikajúci pokrok hlavne čo sa týka anarchie a rozdelenie územie vašich, vašich krajín. No a dalo by sa dokonca povedať, že už máte za sebou prakticky test nezávislosti, ktorý je veľmi dôležité. Chcel by som sa len spýtať niektoré otázky. názorové rozdiely so Somálskom sú politické alebo etnické. No a teraz podľa vášho názoru, aký by bol ideálny výsledok tohto dialógu? Užšia spolupráca, no a na záver otázka rozvoja hospodárstva. otázka sa musí sústrediť na to, aký je štatút vzdelávania vašej krajiny. Môžete mladej generácii eh, poskytnúť dostatočné vzdelanie, odchádzajú mladí z vašej krajiny, alebo zamýšľajú v nej ostať. Ďakujem pekne. Pani Svensson. Pán Svensson. Ďakujem za... Priepa. E, Ďakujem veľmi pekne. Môžem povedať, že môžem vysloviť obdiv výsledkom, ktoré ste dosiahli, najmä keď zoberieme do úvahy situáciu v okolitých krajinách. E, zodpovedá to tomu, čo pán Keller, bol by dobré všímať si vývoj v okolitých krajinách, aké možnosti spolupráce vznikajú tam. Najmä v africkom rohu tam je niekoľko krajín, e, ktoré by mohli byť predmetom záujmu. Možno by bolo dobré počuť, ako e, vnímate problémy a výzvy v týchto susedských krajinách. Ďakujem, pán predseda. Pán minister, najprv chcem vyjadriť rešpekt voči tomu, čo ste vo vašej domovine dosiahli za posledné roky. Súhlasím s tým, čo povedala pani Gomez. Je dôležité, bolo by dôležité pre budúcnosť, aby sme zo strany Európskej únie oveľa silnejšie spolupracovali s regionálnymi hráčmi a, a aby sme sa nesústredovali iba na e, e, úrady v Mogadišu. Ale teraz tu je iná aktuálna situácia. Pán Ronders, špeciálny, e, špeciálny vyslanec EÚ, nám včera podal správu o svojej práci a on hovoril o tom, že v Somálsku sa pokúšajú do augusta naplniť e, cestovnú mapu z Džibuty. Mňa by zaujímalo, akú úlohu e, vidíte v tomto procese pre Somaliland? Chcem jasne povedať, že pokladám, by som pokladal za veľmi ťažkú strategickú chybu, keby sme keby sa otázka nezávislosti dostala v tomto procese na prvé miesto na úkor účasti v tomto procesu. E Ehm, poviem príklad z Nemecka. Máme slobodné štáty Bavorsko a Sasko, ale sú naplno, ehm, podielajú sa naplno na procese Spolkovej republiky. Ale to je dlhodobá diskusia. Teda tu je otázka aktuálna. Či sa podarí prekonať terajšiu nestabilitu a pre Somaliland nemôže byť dostatočnou perspektívou byť e, nezávislí e, v mori okolitých krajín, ktoré sú nestabilné. Takže treba robiť všetko preto, aby sa dosiala stabilita. Poukázali ste na to, že Al-Shabaab je jedným z faktorov nestability a možno sa bude snažiť premiesniť svoje aktivity do hornatých oblastí smerom k Somalilandu. Takže tento argument poukazuje na súvislosti, ktoré teraz musia byť stredobodom pozornosti. Preto by som chcel počuť od vás jasné vyjadrenie k týmto prioritám. A napokon sa chcem spýtať, hovorili ste o zvýšení podpory pre bezpečnosť. Čo si pod tým predstavujete? Herr Minister, Sie haben das Wort. Thank you very much. Uh... Ďakujem veľmi pekne. otázke, či že je kritický e, partner, ako sa pýtala pani Gomez. Myslím si, že prechodná federálna úloha e, vláda v roku 2004 bola vymenovaná v Kenii a dostala úlohu, aby dosiahla niektoré prechodné úlohy. Poprvé to bol proces zmierovania. E, to znamená, že išlo o zmierovanie všetkých politických síl. Druhá úloha spočívala v zabezpečení zabezpečení E, transformovaného politického zriadenia, politickej štruktúry, tak aby e, boli vytvorené potrebné orgány a volené orgány. Tretí e, prvok to bolo zabezpečenie, aby Somalsko bolo znovu stabilnou a stabilnou krajinou. Obávam sa, že dočasná vláda zlyhala, pokiaľ ide o všetky tieto úlohy, ktoré mala naplniť od roku 2004. To znamená, to je 8 mm, rokov. A jediná vec, ktorú urobili, bolo, že každý vždy žiadali o predrženie ich termínu, prišli do Kampali alebo do Džibuty, keď mal vypršať ich mandát a žiadali o jeho predrženie. Čiže myslím si, že toto nie je dobrý partner pre dosiahnutie bezpečnosti. Tie fakty sú pred nami, nemusím ich analyzovať, ale e, cestná mapa z Džibuty ako aj e, dohoda z e, Kampaly znamenali len predlženie fungovania dočasnej vlády a e, nezabezpečili ďalšie zlepšovanie situácie. Preto si myslím, že by sa nemal predlžiť tento mandát. Táto prechodná vláda by mala v auguste, keď vyprší jej mandát, byť zrušená a nemalo by sa pristúpiť na jej ďalšie predlženie. Posolstvo pre Úniu Afriky afrických kraj, štátov a e, Etiópia. My s nimi úzko spolupracujeme a chceli by sme, aby náš hlas bol e, vypočutý prostredníctvom e, Únie afrických štátov. My však nie sme členmi tejto únie a potrebujeme mať osobitný štatút, napríklad štatút pozorovateľa, aby sme mohli hovoriť aj na úrovni E, takých e, zoskupení, ako je Únia afrických štátov. Čiže my e, si želáme, aby táto únia nám pomáhala pri presadzovaní našich názorov. Intervencia zo strany susedných štátov do Somalska. V roku 2006 došlo k e, takejto intervencii do Somalska a my si myslíme, že e, somalské problémy nevyriešia somalčania samotní, ale nemyslíme si ani, že sa to dá dosiahnuť prostredníctvom intervencií. E, samozrejme, e, tieto sily GSF nie sú efektívne účinné, pokiaľ ide o zabezpečenie Mogadišu a myslím si, že je dobré, že máme medzinárodné síly s medzinárodným mandátom na zabezpečenie aspoň istej miery bezpečnosti, ale je potrebné, aby sa tento mandát predlžil. Um, um, ale na to, aby sa dosiahla táto bezpečnosť, tak musíme k tomu prispieť aj my sami doma z hľadiska budovania demokracie a demokratického vývoja. Takže my uh, Ehm, máme v tomto takisto úlohu piráctvo. Máte pravdu v tom, že máme protipirátsky e, zákon a, a keby boli medzinárodné opatrenia účinné, tak by sme e, piráctva mali oveľa menej. E, Ehm, preto si želáme, aby sa použil inkluzívnejší a integrovanejší prístup k boju proti piráctvu, ale nie ehm, prostredníctvom ehm, rozmiestnenia jednotiek priamo na území Somálska, ale vytváraním príležitostí pre zamestnanosť mladých Somálčanov aby mohli nájsť obživu inde a nie v piratstve. Myslím si preto, že je potrebný inkluzívny a celostný prístup paralelne k bezpečnostnému prístupu v boji proti piráctvu. Separácia a dialog a rozvoj ekonomiky. Somalský ľud sa rozhodol pre eh, E, nezávislosť prostredníctvom rozpustenia únie. My sme boli už predtým e, nezávislým štátom a my sme dobrovoľne vstúpili do federácie so Somalskom, čiže my sme sa rozhodli opätovne pre našu samostatnosť. Nejde o nič iné. My nemeníme ani hranice, ide o koloniálne uh, Eh, hranice. Eh, sú to hranice vymedzené v charte Africkej únie, čiže sú to hranice také, aké existovali, keď eh, koloniálne mocnosti opustili tento región. Nám teda nejde o zmenu hraníc, ako tomu je v prípade mnohých separatistických štátov. Hospodársky rozvoj. Rybolov to je osobitná oblasť nášho záujmu. Máme e, veľké pobrežné e, moria, ktoré nie sú dostatočne využívané. Nemáme na to dostatok e, jednak rybarských plavidiel, ale nemáme dostatok zariadení napríklad na chladenie a obchodovanie s rybami. Takže potrebujeme podporu aj v tomto smere. Okrem toho máme veľa nerastných zdrojov a ropu a tu nám ide o medzinárodné investície. V prístave Bebra je potrebné vybudovať prístavné zariadenia, pretože tento prístav je veľmi dôležitý pre celý africký roh a som rád, že Európska únia prejavila záujem nám v tomto smere pomôcť. Boli by sme radi, keby sa v tomto smere robilo viac. Cestná mapa a aké, e, e, e, akú úlohu by v budúcom Somálsku mohol zohrať Somaliland Našim cieľom je stať sa zvrchovaným nezávislým štátom uznaným medzinárodnou komunitou. Ale my si uvedomujeme aj to, že tento cieľ ešte si vyžaduje istý čas. Dovtedy potrebujeme demokraciu, bezpečnosť, právny štát. Toto sú naše priority, toto robíme už 20 rokov a je vďaka našim priateľom v Európskej únii a ďalším priateľom e, môžeme e, v tomto smere urobiť viac, preto ďakujeme za ich e, pomoc. Takže toto sú naše bezprostredné ciele. A pokiaľ ide o dlhodobý cieľ, tak chceme sa stať zvrchovaným štátom. A pokiaľ ide o cestnú mapu, táto nepriniesla výsledky a e, nahradilo ju komunike z Lond- londýnskej konferencie, ktoré predstavuje rámec pre Somálsko a v oceku 6 tohto komunike sa jednoznačne hovorí, že medzinárodné spoločenstvo môže podporiť tak Somálsko, ako aj Somaliland, pokiaľ sa rozhodneme e, rokovať o budúcnosti nášho vzťahu. My, e, chceme, my sme radi, my chceme, aby Somalsko malo dôveryhodnú administratívnu. Ja si nemyslím, že e, e, by nemalo zmysel teraz však rokovať s touto vládou, pretože táto jej mandát vyprší o niekoľko mesiacov ale e, my sa veľmi radi podelíme o naše skúsenosti, naše názory a veľmi radi budeme rokovať so Somálskom, vyjasníme si jednotlivé otázky, my chceme získať nezávislosť a myslím si, že keď získame nezávislosť, tak zrejme budeme mať aj lepšiu príležitosť podporovať Somálsko, než akýkoľvek iný štát v regióne. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Pán minister, ďakujem pekne za vaše jasné slova. Ďakujem, želám vám veľa úspechov v vašej práci. Budovať stabilitu a dobrou správou v vlastnej krajine a staráte o to, že mládež krajiny bude mať pers- perspektívy tak, aby mohla žiť v rámci práva. A to je plne dôležitý prístup. A ako ste pochopili ste aj z podlesku, tak je to cesta, ktorá má podporu výboru. Ešte raz vám želám všetko dobre. Ďakujem pekne za vašu návštevu. No a dôvodnejšia časť zasadnutia je týmto ukončená.